Ladies and gentlemen, dear colleagues, welcome to... Dámy a páni, vítajte na dnešnom zasadnutí výboru pre zahraničné záležitosti. Pod jeden nášho programu prijatie programu dnešnej schôdze. Pýtam sa, či sú nejaké pripomienky. Zdá sa, že nie, takže program je schválený. <clears throat> Žiadne e, predseda nemá oznámenia. A tým teda ideme hneď na bod 3 verejné vypočutie, perspektíva pre Líbiu v súčasnom regionálnom kontexte. A je tu osobitný e, program, na ktorý vás chcem upozorniť. Takže v prvom rade vítam našich hostí aj v mene pána Panzeriho, e, predseda podvýboru pre ľudské práva, spolupredseda tomuto zasadnutiu spolu so mnou. Takže vítam našich hostí. Pán Mohamed Farhat e, e, je poverený vedením misie EÚ v Líbii a aj pána Karima Mezrana, ktorý e, pracuje pre Rafik Hariri Centrum pre Blízky východ a taktiež pán Matia Toaldo, ktorý žiaľ na poslednú chvíľu musel zrušiť svoju účasť. Všetci vieme, keďže sme o situácii v Líbii hovorili viackrát na tomto výbore, teda, že situácia v tej krajine je veľmi um, nestabilná z bezpečnostného hľadiska, ale nielen. Politická dohoda spred dvoch rokov sa neuplatňuje, pretože ju blokujú vnútorné hádky a vôbec nie je jasné, či a kedy sa strany budú môcť dohodnúť. E, my e, podporujeme ako EU dohodu e, OSN. Je tu aj revidovaný akčný plán pre implementáciu politickej dohody a budeme hovoriť o tomto všetkom aj s našimi hostiami. Takže treba sa vyhnúť novej eskalácii násilia, pretože by trpelo obyvateľstvo a taktiež by sa znížili šance mm, dohodnúť sa na ukončení konfliktu. Stabilizácia Líbie je dôležitá aj pre e, bezpečnosť v celom regióne a stredozemí, čiže regionálny rozmer je veľmi dôležitý, keďže tam majú viacerí aktéry záujmy, susedné e, krajiny samozrejme, ale čím ďalej, tým viac aj Rusko. Ja si myslím, že dnešná rozprava bude mimoriadne zaujímavá. Predtým, ako dám slovo našim hosťom, chcem pripomenúť, že predseda Tajany oznámil návštevu poslancov e, eh, Liby ešte v tomto roku a e, taktiež vypracujeme návrh odporúčania a spravodajcom bude náš kolega pán Panceri. Takže bezodkladne teraz dávam slovo hosťom. Naskôr pán eh, Farhat, a potom pán Mezran. Ďakujem pekne. Naozaj je mm, cťou e, byť tu dnes a hovoriť s vami o situácii, ktorú zažíva Líbia. Tí z vás, ktorí zblízka sledujú vývoj od 2011. E, e, môžu potvrdiť, že E, situácia je kritická v Líbii. E, šíria sa tam zbranie, e, je tam veľa ozbrojených skupín, oslabené štátne inštitúcie, hlboká hospodárska kríza, korupcia a predchádzajúce jednotlivé vlády neboli schopné dosiahnuť demokratickú tranzíciu pretože je tam e, politická polarizácia a práve preto sú tam tie um, skupiny, uh, ktoré sa snažia získať moc. Zvýšil sa aj počet ozbrojených skupín. E, zneužívajú sa na to žiaľ aj verejné prostriedky. V roku 2014 sa z desiatej polarizácie stala konfrontácia tak na e, východe ako aj na západe krajiny a kvôli čomu sa rozdelili štátne inštitúcie. inštitúcie. A Ehm, boli voľby v 2014 a poslanci vychádzali z tejto legitimácie a pritom e, kongres pracoval e, na rozhodnutí Najvyššieho súdu. Siedma e, zmena ehm, ústavy, tzv. siedmy plán. Takže sú tu teraz dve vlády a e, snažia sa obe získať kontrolu nad e, inštitúciami, hlavne ehm, investičnou eh, inštitúciou, centrálnou bankou a tá, ktorá spravuje ropné zásoby. Eh, a teda sú tu vždy dve inštitúcie. Ako viete, OSN prostredníctvom špeciálneho vyslanca sa eh, snaží E, uzavrieť dohodu a odstrániť nedostatky v Líbii v snahe e, spojiť štátne inštitúcie a vytvoriť jednotnú vládu. Pán Sansalama je tretím mimoriadným vyslancom od decembra 2013. Oznámil svoj plán v septembri. Išlo o to e, pozmeniť politickú dohodu pre Líbiu a snažil sa aj zvolať veľkú konferenciu, ale eh, predložil eh, tzv. plán pre eh, výkonnú moc. Boli dve kolá diskusí a 23. novembra bola schôdza v Tobruku, kde sa hovorilo a schválil sa návrh tohto mimoriadného vyslanca ale e, zatiaľ to nedostalo e, konečné schválenie inštitúcií. Takže nie je tu politická vyzrelosť e, a to bráni aj medzinárodným sprostredkovateľským snahám. A treba tiež povedať, že nie sú tu ani nátlakové nástroje, ktoré by pomohli a donútili by trošku strany sa pohnúť alebo rozhýbať E, je tu spochybnená e, zákonnosť niektorých inštitúcií, ale niektoré líbyjské e, strany si myslia, že po dvoch rokoch by sa politická situácia mala výrazne zlepšiť a nie zhoršovať. Ehm, niektoré aj ozbrojené e, skupiny sa možno, že pokusia zneužiť túto situáciu a získať väčší terén. Môžu vzniknúť nové politické e, aliancie a možno, že už e, nebude jasný záväzok implementovať ten plán mimoriadného vyslanca. Treba teda sa dopracovať k politickej dohode a zjednotiť teda tie rozdelené štátne inštitúcie to e, umožní v prvom rade zjednotenie ozbrojených e, e, skupín tých riadných a taktiež posilní bezpečnosť v krajine. Takže treba takto postupovať a zaručiť teda aj hlavne bezpečnosť na hraniciach, či už pozemných alebo námorných a treba zaručiť aj bezpečnosť kľúčových infraštruktúr. Všetci, ako e, si pamätáte, e, ako niektoré ropné polia a ťažobné zariadenia boli e, celé mesiace zavreté a niektoré ozbrojené skupiny sa ešte aj v uplynulých týždňoch, mesiacoch snažia vyvíjať nátlak a vydierať Mm, a využívajú na to napríklad aj e, vodohospodárske zariadenia e, na východe krajiny. Viac ako mesiac e, to použili na to, aby donútili prepustenie jedného väzňa spomedzi nich v Tripolise. Na taktiež treba uskutočniť aj hospodárske a menové reformy a lepšie kontrolovať verejné výdavky. Súčasná hospodárska kríza naozaj je veľkou záťažou pre e, občanov. E, zhoršuje sa e, hodnota libyského dinára. 32% viac je in, miera inflácie. Je ťažké sa dostať k hotovosti viac ako 20-percentná miera nezamestnanosti a mnohé ďalšie hospodárske problémy sú v Líbii, takže naozaj treba mať jednotný rozpočet e, tak, aby bolo možné e, uskutočniť e, rôzne hospodárske opatrenia. A je tu aj obrovský deficit, presahuje 200 HDP, verejný dlh ktorý e, predstavuje 70 miliard e, libyských dinárov a to nehovorím o tom, čo e, minula tá druhá vláda zhruba 20 miliard a tie zásoby rezervy v Centrálnej banke sa tiež prepadli. Pokračuje pokra- Treba aj e, podporovať e, prácu e, štátneho ropného podniku prosím tej snahy zjednotiť vládu, aby sa mohla obnoviť výroba sú pozastavané mnohé projekty v oblasti infraštruktúry alebo bývania. A potom je tu aj potrebná implementácia DDR a SSR programov na národnej úrovni, pretože tieto e, programy si sa od roku 2011 už neuplatňujú. Takže je to veľmi dôležité napríklad pre mesto, ako je Benghazi a Sirt. A taktiež treba naďalej bojovať proti e, ostávajúcim enklavám terorizmu. Politické politické riešenie a vytvorenie jednotnej vlády, to by umožnilo riešiť zásadné e, problémy, ako napríklad národné zmierenie, návrat presídlených osôb, e, podpora miesta, samozpráv, boj proti zločinu. E, to je fenomén, ktorý e, sa e, žiaľ šíri, pretože chýbajú represívne e, orgány. Zlepšilo by sa aj vyšetrovanie zločinov. Taktiež sa dejú únosy a taktiež sa obchoduje na čierno s ropou, či už po súši alebo po mori. Je tu nedostatočné E, súdnictvo, to sú všetko otázky, ktorými sa treba zaoberať. A hovoril by som aj o, o, o migrácii. Vieme, aký bol nedávny migračný vývoj a libyské úrady sa e, e, seriózne zaoberajú tým, čo sa e, ukázalo nedávno aj v médiách, teda obchodovanie e, s migrantami. Odsudil, boli odsúdené tieto nehumánne e, akty prebiehajú aj vyšetrovania, o, o, preveruje sa obsah takéhoto mediálneho materiálu. E, žiaľ, chýbajú prostriedky na to, aby sa mohlo všetko overiť. Ako všetci viete, Líbia je hlavným koridorom eh, pre migrantov zo subsaharskej Afriky. Nie je totiž to schopná kontrolovať svoju južnú hranicu Líbia a celý, čeli aj obrovskému počtu eh, migrantov z subsaharskej a saharskej oblasti. Viac ako 65 miliónov migrantov alebo presudlených e, a utečencov je na svete a v subsaharskej e, oblasti je viac presídlených ako na Blízkom východe. E, tretina tých 40 miliónov presídlených e, prechádza práve subsaharskou a saharskou, sahelskou oblasťou. E, ozbrojené konflikty v Afrike, terorizmus a klimatické zmeny, e, to všetko spôsobuje odchod, ale je tu aj obrovský demografický boom najväčší nárast obyvateľov sa tam zaznamenal v roku 2015 a trh práce v nadchádzajúcich 20 rokov bude potrebovať e, vytvárať 20 miliónov pracovných miest každý rok. Takže e, Líbia v tomto kontexte sa nemôže vysporiadať sama s tým obrovským prílevom migrantov z juhu. E, bolo sedem ťažkých rokov a napriek tomu sme e, nevolali po e, stavaní múrov Naopak my žiadame rozvoj a investície do krajín pôvodu migrácie. E, Líbia je ochotná pracovať e, ruka v roke e, s medzinárodnými partnermi a snažiť sa odstrániť príčiny migrácie, ale to, čo robí OSN a EÚ to e, dosť e, pripomína to, keď dáte, zapriahnete najskôr e, záprach a potom vola. V Líbii sa nedá dostatočne ochraňovať migrantov, lebo samotní Líbičania nie sú v bezpečí. Čiže e, riešiť migráciu v Líbii, to by malo byť súčasť nejakého širšieho plánu E, pretože naša krajina e, čeli mnohým ďalším veľkým výzvam, nielen migrácii. Členské krajiny EÚ ako e, Grécko alebo aj Taliansko v súčasnosti boli svedkami solidarity európskej komunity a naše úrady e, úzko spolupracujú s EÚ. E, máme mnohé existenčné výzvy, ale napriek tomu e, napríklad Africká únia nám nejako nepomohla žiadnou iniciatívou. Taktiež sa hovorí o Líbii ako s krajinou, kde sa obchoduje s otrokmi, ale to, to nebolo nejako dokázané. Sú tu e, aj mnohé správy. Takže e, my musíme obnoviť e, štát, musíme obnoviť stabilitu a poriadok, to zlepší aj bezpečnosť v širšom regióne. My máme obrovské prírodné zdroje, ktoré by mohli vytvoriť milióny pracovných miest nielen pre Libičanov, ale aj pre Afričanov. Takže e, je tu aj slubný investičný plán a rozvojový balík pre Afriku a tým by sme mohli e, jednou ranou zabiť dve muchy. E, napríklad, keď by sme mali zvýhodnený obchodný režim v záujme našich polnohospodárských potom aj rybárskych výrobkov a potravinárskych. E, to by pomohlo aj mnohým mladým Afričanom. Takže ja by som e, sa tu e, zastavila, možno, že by som povedal viac po otázkach. Zatiaľ ďakujem za pozornosť. Bene, grazie, grazie a lei. Adesso diamo la parola a Ďakujem pekne. A teraz dostáva slovo ďalší rečník, ktorý už bol predstavený. Ďakujem pekne, pán predseda. Hovorí pán Mezran, dámy a páni. Ďakujem, že ste ma pozvali a dali mi príležitosť e, vystúpiť pred vami na tému Líbia. Ďakujem pekne, doktor Ferhard, za vaše veľmi zaujímavé a Eh, hutnú správu, takže pokúsim sa vo svojom vystúpení neopakovať to, čo ste už povedali vy. Je dôležité pochopiť zo pár vecí. Kolaps Libie po revolúcii z roku 2011 má mnoho príčin ktoré sú vyšetrované. Niektoré z nich sa ešte vracajú do histórie Líbie. Krajina bola rozdelená, nikdy nebola zjednotená, slabá identita a tak ďalej. Niektoré tie príčiny sú novšie, súvisia s Kadáfiho režimom a s tým, ako Kadáfi viedol Líbiu pravidlom eh, rozdela panuj s myšlienkom oslabiť identitu líbicov, pretože mal celoislamské sny a podobné veci. Ale sú určité dôvody, ktoré sú také moder- nedávne, z nedávnejšej minulosti. Ja ich nazývam dva pôvodné hriechy revolúcie. Prvý z nich je nepochopenie, že sa jedna, nejednalo o revolúciu ľudu proti e, lídrom. Kadáfi mal svoj konsenzus, mal svojich podporovateľov e, medzi obyvateľstvom neuvedomujúc si toto a odsúdenie e, situácie viedlo k tomu, že elita e, v, prípade v okamihu víťazstva revolúcie podcenila potrebu národného zmieru, urýchlila voľby, urýchlila prechod na nový systém, bez toho, aby si uvedomili, že je potrebné určitý moment na prenegociovanie veci, na zmier, na zadefinovanie toho, čo ľudia chcú z Libiev. A to je dôležité pre eh, z toho pohľadu, o ktorom budem hovoriť neskôr. Druhý dôvod bol taký, že sa podcenilo alebo prezentovalo e, intervencia ako minimálna. Predurčovalo sa víťazstvo len libyského ľudu, ktorí vyšli do ulic a bojovali a podcenil sa význam zásahu na to. To viedlo okamžitému odmietaniu podpory NATO pre porevolučné obdobie a teraz to všetci priznávajú. E, v podstate po tom víťazstve bolo veľa ľahšie, aby na to pomohli by odzbrojiť e, ozbrojencov, vytvoriť národnú armádu, respektíve zmeniť aktuálnu situáciu. K tomu nedošlo. Čiže tu sú také dva pôvodné hriechy. Odsudenie systému na začiatku, odsudenie krajinu na to, že v podstate sa pustila e, tou špirálou smerom nadol do chaosu, v ktorom je. A e, vláda, ktorá platí ozbrojencov, snaží sa ich zmierniť, umožniť ďalšiu fragmentáciu, ich e, v podstate ukorenenie sa, to všetko vedie e, k trvalému stavu konfliktu. Explózia v roku 2014 to bola s operáciou generála Haftara v Bengazi a reakcia e, síl v Tripolise a potom vieme, čo sa udialo. Ja však chcem povedať to, že by sme nemali uh, sa nechať zviesť e, tým oficiálnymi rečami, že to sú sekularistickí nacionalisti versus islamisti radikalisti. To nie je realita. Skutočnosť a skutočné dôvody pre to rozdelenie sú také, že existujú sily v Líbii, ktoré sú presvedčené o tom, že by nebolo až tak zlé vrátiť sa k starému režimu bez Kadafiho, k starému typu vládnutia. A tieto sily potom sú revolučnejšie, ktoré tvrdia nie v žiadnom prípade, chceme niečo iné. Obe strany sú zastúpené v oboch táboroch a to určite nikto neprekvapí. Sú tam salafisti, islamisti, ktorí bojujú za Haftera, proti Haftera, potom sú islamisti uh, aj v Sarážo, Gebadum v druhej oblasti, v obidvoch táboroch. A potom sú sekularisti takisto v obidvoch táboroch. A chcete, potom sú tam povedzme liberáli, ktorí sú zameraní do budúcna v oboch táboroch. Čiže musíme si jasne povedať, že tu nie je nejaká monolitná homogénna skupina, ktorá bojuje proti druhej homogénnej monolitnej skupine. Je to veľmi fragmentované aj interne. Faktom však je to, že utrpenie libyského ľudu sa dostalo na úroveň, ktorá je neudržateľná. Je tu strach a obavy, to je, to je hlavné, čo pociťujú ľudia. E, jednoducho fungovanie, každodenný život, nič nefunguje. Nie je palivo, nie je elektrika, nie je svetlo, nie je hotovosť. Všetko to, čo ste spomenuli. Naozaj je ťažké jednoducho v Libii dnes žiť a nejako fungovať. Je nutné preto, ak chceme zachrániť Líbiu a na jej prechode na iný systém, zachrániť sen uh, štátu, ktorý bude mať pluralistický systém. Nenazývame to ani demokracia, ale otvorený pluralistický systém. Ak toto chceme zachrániť, tak musí medzinárodné spoločenstvo konať jednotne. Za podporiť plán OSN musí konať rýchlo, pretože strácame každým dňom a dúfam, že s tým súhlasíte, že strácame podporu libyského ľudu E, liberalisti už sú apatickí, ľuďom to začína byť jedno, jednoducho povedia, je to úplne jedno, či sa Kadáfi vráti, tak je to dobré. Len nech mám e, čo jesť, nech môžem bezpečne výjsť do ulic. To je začiatok konca. Ak nebudeme konať rýchlo, ak nenájdeme spôsob, ako získať vieru ľudí e, a ich záujem o politiku, ak im nedáme nádej a nedáme dôvod, E, tvrdo pracovať, participovať, tak ako to bolo na začiatku, okamžite po revolúcii, tak je to celé stratené. Od leta 2014 e, je zmierovací proces alebo mediácia pod vedením OSN. Ja vám nechcem hovoriť. Vy viete, že tie negociátory vedia takisto, že, že v podstate dve strany sa dostali do závozu, dve strany jednoducho sú v závoze, ale nemôžu v ňom ostať. Musia si sadnúť k stolu a začať, začať rokovať. Faktom je to, že ľud trpí. Nie hlavní aktéry. E, pretože tí aktéry, tí, ktorí sa dostali do závozu v rokovaniach, tí netrpia. A OSN teda ponúka vlastných mediátorov. Žiaľ, Ja si myslím, že tento systém mediácie od samého začiatku nemal veľké šance na úspech. Nie len preto, ako bol navrhnutý, nie len preto, ako sa správali, správal prvý mediátori, ale aj preto, že v rámci medzinárodného spoločenstva prevládala myšlienka, dobre, všetci za tým stojíme, ale v skutočnosti sa nič neudialo. V skutočnosti určití aktéry medzinárodného spoločenstva eh, nahrávali jednej strane Zatiaľ, čo tvrdili oficiálne, že podporujú mediátora, nech už to bol kdokoľvek, podporovali generála Haftu a tak ďalej. A tým to už bolo nevyvážené, ten, media, ten proces mediácie, oni naklonili tie váhy na jednu stranu. Ako som povedal, mediácia sama o sebe mala svoje problémy, nebola dobre naplánovaná, otázky bezpečnosti e, boli podcenené a pritom oni predurčovali ten vývoj. Čiže toto všetko musíme vnímať. To, čo sa udialo a dôsledky, ktoré to obnáša. Takže čo teraz? ak cieľom ostane zachrániť Líbiu na ceste k prechodu k stabilnej krajine, tak sú dve alternatívy podľa mňa momentálne. To neznamená, že sa v teréne nemôže udiať niečo iné. Ja hovorím z pohľadu, z nášho pohľadu, medzinárodného pohľadu, ako môžeme v podstate predvídať určitú podporu. Poprvé, je potrebné nájsť jednotu, súdržnosť a silu v rámci misie. Líbyská politická dohoda je jediným platným rámcom, tak ako to opakovala Bezpečnostná rada OSN. Ak ste to videli, každý delegát povedal, že jednoducho to je ten rámec. Čo to znamená? Nikto to nevie špecifikovať. Eh, ale všetci sme za tým, všetci to podporujeme. Dobre. aký je teda účel mediácie. Je dôležité zabezpečiť kompaktnosť a plnú podporu Salameho a snahu e, napredovať s jeho plánom. No je tu problém, a o tom sme diskutovali už predtým, Salame navrhol plán, ktorý dáva, zmyslu, dáva zmysel na tej akademickej rovine, modifikujete libyskú politickú dohodu, znižíte počet členov prezidentskej rady z 9 na 3, zakomponujete článok 8. Tá myšlienka tam je. A potom bude národná konferencia, ktorá mala byť inkluzívna, mala získať čo najväčšiu podporu Libicov zo všetkých strán, aby sa sadli spolu a diskutovali. Nebolo jasné, čo má z toho vzísť, ale teda diskutovať pravdepodobne dôležité veci ohľadom budúcnosti krajiny. A z toho potom sa mala pripraviť cesta na voľby a na záver ešte predtým príprava ústavy a potom príprava na voľby. Ale to poradie nebolo predurčené až nedávno v Ríme v sobotu povedal, že ak nedojde k dohode o modifikácii LPA, a pravdou je, že nie je dohoda, tie dva, dva výbory sa nedohodli, takže tak či onak pôjde na tú národnú konferenciu. A chce ju zorganizovať vo februári, v marci. Ja neviem, čo si vy o tom myslíte, ale ja v tom vidím problém bude veľmi ťažké toto zvládnuť. A posun týmto smerom môže otvoriť priestor tým, ktorí naozaj nemajú v úmysle pomôcť prechodu a môžu vyhlásiť nejaká, e, že nejaká vojenská skupina e, ovládne krajinu, pretože ak takému niečomu dojde, ak sa nič nemodifikuje a, a Národná konferencia bude trvať príliš dlho. Takže naozaj mám veľké obavy z toho, že ten podstate e, v detailoch je e, čert zakopaný a tu je v to poradie krokov. Myslím si, že ak to bude tak voľne koncipované, tak sa to nezvládne. Druhá alternatíva, a tu hovorím, e, pochopte to, ja to hovorím ako provokáciu, nehovorím to ako niečo, pre, ako premyslenú analýzu. Jednoducho, trošku provokačne hovorím, že ak sa plán nezmení, ak Salameho plán nevýjde, tak potom namiesto toho, aby sme sedeli a čakali, na druhý krok, ktorým je, povedzme, zorganizovanie národnej konferencie, jasne potrebné vyhlásiť a rovno ísť do volieb. Je ťažké to zorganizovať, nedáva to zmysel, pretože nie je ústava. Naozaj tam množstvo, množstvo prekážok. Všetky prekážky, ktoré si viete predstaviť a všetky možné výhrady voči tejto myšlienke, aké si viete predstaviť. Ale ja si myslím, že ak Salamiho plán nebude fungovať, toto je jediná alternatíva, ktorú máme, je vrátiť sa a pritiahnuť ľudí do hry, povedať ľuďom, že toto je naozaj životne dôležitý krok a dať ľuďom rozhodnúť, čo chcú. Dať im rozhodnúť, kto bude vládnuť krajine a za akých podmienok Ja si myslím, že to by asi mohol byť jeden spôsob, ako zastaviť tých, ktorí uprednostňujú vojenské riešenie na um, dobitie alebo teda získanie krajiny. Of course, if this avenue is taken, then it is evident, it's self-evident how the importance of the... Je veľmi dôležitá úloha medzinárodného spoločenstva. Európska únia, európske krajiny, Spojené štáty musia sa naozaj aktívne zapájať a podporovať e, Líbiu pri realizácii volieb, e, zaručiť monitoring a podporu celého procesu ak sa to, to udeje, tak myslím si, že je tu šanca e, na to, aby ľudia sa začali opäť zaujímavať o politiku a možno zachránili toto prechodné obdobie. To je, na, e, to je všetko z mojej strany a ak máte nejaké otázky, pokúsim sa na ne veľmi rád odpovedať. Ďakujem veľmi pekne. Grazie. Grazie lei eh, per la sua esposizione. Ďakujem pekne za túto prezentáciu aj za tieto úvodné vyjadrenia. A teraz zistíme, čo si myslia poslanci. Ines Alexander dostáva slovo ako prvá, ako predsednička delegácie pre krajiny Magrebu. Ďakujem, pán predseda. Bohužiaľ, um, hlasovala som o biore pre dopravu, takže som to nemohla byť skôr, aby som si vypočula obe prezentácie, ale je pravda, že teraz v tých dňoch, ktoré predchádzali tej lehote, alebo vypršaniu lehoty, ktorá bola stanovená v súvislosti s rozšírením spoločnej dohody o stabilizácii tohto regiónu. Sú tu nadiaľ mnohé otázky, o ktorých sa tu dnes hovorilo. Avšak čo sa týka európskych inštitúcií a tak to napríklad naše jasné vyhlásenie podporí tomu, aby sa hľadala politická dohoda a politické riešenie, ktoré by nám pomohli prekonať ťažkosti, aby sa spustil volebný proces, napriek všetkým tým prekážkam, o ktorých ste hovorili, my taktiež poznáme ich aj e, teraz z historického pohľadu, avšak momentálne máme ten dojem, že je to nejaký možno druh pokusov, aby sa do toho 17. decembra, teda, že sa viacerí aktéry snažia stretávať, hovoríme, spolu vedeme dialog, snažíme sa upresniť nejaké smerovanie, snažíme sa zistiť teda, čo je teraz a čo bude v budúcnosti a my chceme nájsť spoločné ciele a je to nielen prezident Macron, ale aj vo všeobecnosti medzinárodné spoločenstvo, ktoré sa snaží podporovať tento proces hľadania dobrých podmienok pre volebný proces a to čo najskôr na základe toho, čo môžeme vyvodiť z týchto rôznych dialogov a stretnutí, nie teda len s pánom Salome, ale aj s ďalšími aktérmi. No a ja osobne teda si myslím, že keďže sa už blíži 17. december, tak rôzne strany to môžeme spustiť alebo to využiť ako príležitosť preto, aby sme získali takú privilegovanú pozíciu aby sme sa pokusili naďalej rokovať. Máme teda tomu príslušné informácie, ale je to si myslím, že dosť aj môj osobný pohľad. Samozrejme súhlasím s viacerými vecami, čo tu zazneli, ale napriek tých tým rôznym otázkam, veľkým otázkam, ktoré si tu kladieme, v súvislosti so, so, s tým smerovaním je treba sa pozrieť na to, ako my za európske inštitúcie, všetky tí, čo sa nás to týka, môžeme postupovať cestou spolupráce a hľadať dohodu, politickú dohodu. To je to, čo chceme, o tom sme presvedčení a to je taká aj naša vôľa. Toto hovorím za parlamentnú delegáciu, ktorej predsedám. Ďakujem. Takže teraz dávam slovo eh, zastupcom politických eh, skupín a bude ho hovoriť ako prvý pán Galer za EPP. Ďakujem za tieto prezentácie a za vaše názory, ktoré ste na to predstavili. A chcel by som sa pozrieť na taký urgentný bod, a skôr operatívneho charakteru. A síce tam ešte nemám príliš veľa informácií. Minulý týždeň sa odohral summit medzi Európskou úniou a Africkou úniou. Ten si určite všetci sledovali. Bolo tam prijavených veľa dobrých úmyslov a taktiež, že budú pokračovať aj do terajšej politiky, ale jedna vec tam bola nová, to sa až tak, len tak na okraj e, uzavrelo, zúčastnilo sa na tom len 9 štátov na základe neudržateľnej situácie s utečencami sa dospelo k dohode, že e, Medzinárodná organizácia pre migrantov IOM e, sa teda ujme tejto otázky a paralelne s týmto sa budú repatriovať utečenci na jednej strane, ale na druhej strane sa tvrdí, že tu bude možnosť e, za africkú stranu podávať e, požiadavky, žiadosti. Je to trochu komplikované. No a na jednej strane sa chcem opýtať, aký k tomu máte postoj, ako to odhadujete, ako to hodnotíte. A na druhej strane sú tu tieto oficiálne tábory, ale vedľa nich je ešte veľa neoficiálnych, skoro až väzení, kde sú ľudia zadržiavaní, kde sa možno požaduje aj výkupné, kde sa títo ľudia predávajú do otroctva. Takže moja otázka, ako hodnotíte takúto možnosť, že by sa dala táto neudržateľná situácia v súvislosti s učeckými tábormi e, zmeniť a vyriešiť. Ďakujem, pán Jurek. Ďakujem, pán predseda. Mám veľmi detailnú otázku. A chcel by som teda preložiť sa popýtať na pár vecí rečníkov, pretože sa k nám dostávajú veľmi všeobecné informácie ohľadom tohto hrozného javu, a síce obchodovania s ľudskými bytostiami, predovšetkým zo strany pašerákov ľudí, ktorí už e, nemajú toľko práce e, pašovaní cez Stredozemné more. Takže, ako to vyzerá detailne? kto je do toho zapojený. A tí ľudia, ktorí sú predmetom toho obchodu, ako sú využívaní, sú pokrytí nejakou sociálnou podporou zo strany EÚ, sú tam možno nejaké vojenské kroky, alebo dá sa k ním nejakým spôsobom dostať, je tam nejaký kontakt, možno verejné orgány alebo armáda robia niečo preto, aby sa to zastavilo. Vo všeobecnosti ma zaujímali detaľnejšie informácie ohľadom toho obchodovania s ľudskými bytostiami. Ďakujeme pani Veržia. Merci, monsieur. Ďakujem, pán predseda. Mm, mám veľmi slabý hlas, dúfam, že to nebude problém pre tlmočníkov. Mm, mám dve otázky na vás. Poprvé, ide o migrantov. Niektorí predrečníci to už načrtli. Vy ste spomínali nejaké hĺbkové vyšetrovanie, ale hovorili ste, že nevždy sú na to prostriedky. Ja som tam mala ísť v septembri s delegáciou pre občianské slobody, ale z bezpečnostných dôvodov sme nakoniec nevycestovali, ale predsa len sme stretli mnohých partnerov v Tunise. Prvá otázka teda. Ako využívate prostriedky EÚ? Ide o e, európsku pomoc aj pri e, pohraničnej stráži a tá uzavretá dohoda aj vo svetle Medzinárodnej organizácie pre migráciu mm, e, pomáhate pri evakuácii migrantov, ako bude možné to hĺbkové vyšetrovanie, keď vieme, že policajný a e, súdny systém, dokonca armáda, ktorú kontroluje oficiálna vláda, ale a oni e, pôsobia iba na veľmi malej časti libyského územia. Ja by som teda chcela vedieť, ako by to bolo možné a nadvezujem na pána Galera e, tie neoficiálne tábory, ale to tvorí väčšinu tých e, táborov v Líbii. A keď sme sa na mieste stretli so zástupcami e, UNHCR a IOM, tak povedali, že sa situácia zo dňa na deň môže zmeniť, aj sa často mení, takže ako sa dajú príjmať záväzky a potom e, ako sa dajú realizovať, kto e, to dokáže e, bez toho, aby e, sme mali pocit, že chcete trošku možno, že mm, uspať medzinárodnú verejnú mienku. A čím ďalej, tým viac vyvstáva otázka samozpráv. Myslím, že v Líbii je to realita. Takže oboch sa vás na to pýtam, ako si myslíte, že by sa dali tie e, samozprávy využiť a e, ide o to, čo najviac zapojiť e, obyvateľstvo a či v konečnom dôsledku e, nebudú práve tým ohnívkom, tým spojivkom práve tie samozprávy, aby sa spravilo viac ako doteraz. Ďakujem, pani Lochbiller. Ďakujem. Ďakujem za vaše prezentácie. Mám tri otázky. Prvá sa vzťahuje k školeniu zo strany EÚ, ktorá teda v školeniu Libyskej pobrežnej stráže bolo v viacero incidentov, kde táto pobrežná stráž bránila mimo vládnym organizáciám, aby zachraňovali utečencov a migrantov a nedávno aj branili nemeckej e, vojenské lodi v takýchto krokoch. Takže ak, ak máte možnosť monitorovať prácu pobrežnej stráže, a čo si myslíte o ich práci. Druhá otázka sa týka mučenia, unášania a draženia utečencov a migrantov. Keď sa pozriem do minulosti, už vo februári 2016 sme mali parlamentné uznesenie, ktoré hovorilo o tejto otázke. Vo februári 2016 sme diskutovali so, s Martinom Koplorom, ktorý je špeciálnym spravodajcom OSN. A taktiež nám o tom hovoril v januári 2017 Nemecka, Nemecku vyslanstvom v Nigerii eh, hovorilo o tom, že zadržaní utečenci sú držaní v takých podmienkach, aké boli v koncentračných táboroch. No a v júni potom sme hovorili s pánom Koblerom o rovnakej správe a teraz 15. novembra tu bola reportáž eh, CNN ohľadom eh, tých otrockých trhov. Takže čo vám bráni v tom, aby ste zachránili ľudí z otrockých podmienok. A tretia otázka sa týka e, Tobrudského e, parlamentu e, a toho, že schválil akčný plán OSN. Ja som si o tom niečo prečítala, hovorilo sa tam, že je tam napríklad aj nová ústava, kde sa hovorí, že nikto by nemal byť súčasťou budúcej vlády v Líbii, pokiaľ má za manžela, za manželku cudzince alebo má dva pasy. Takže ma zaujímalo, aká je, aký je dôvod tohto. Ja len viem, že v Mianmarsku majú takú ústavu, ktorá má takéto ustanovenie a mal sa zaručiť tým, že Aung San Suu Kyi nedostane prominentnú pozíciu. No ale máme tu Mm, taktiež napríklad e, bývalých e, zamestnancov e, tajnej služby alebo Kadáfiho. No a máme tu táto vysoko postaveného človeka, ktorý bol oslobodený. Ak mohli by ste vysvetliť, aj to, ako, akým spôsobom sa budú uplatňovať napríklad dotýkacie príkaz zo strany Medzinárodného e, trestného tribunálu. Ďakujem Fabio Castaldo, ďakujem e, za slobom predseda, ďakujem, vítam vašich panelistov, mám tri otázky. Prvá sa stiahuje k tomu, čo povedala Mari Kristín Veržiat, kolegyňa. Momentálne EU v rámci bilaterálnej podpory Libii vydáva 120 miliónov eur, taktiež 172 miliónov na programy súvisiace e, s migráciou, 162 miliónov na e, trastový e, fond s Afrikou, 20 miliónov na bilaterálnu pomoc Afrike a taktiež tu máme 80 miliónov zo strany talianskej vlády, ktoré boli mobilizované na školenie pobrežných, pobrežných stráže. Takže Pán Farhad, vy ste hovorili o tom, že tu nie sú žiadne bezpečné podmienky ani pre líbyjský národ. Čo si myslíte o týchto veľkých výdavkoch? Myslíte si, že sú eh, dobre vynaložené? Myslíte si, že sú užitočné, že slúžia svojmu účelu a vidíte tu možno nejaký konkrétny pokrok, alebo čo by ste navrhovali, aby sa situácia zlepšila? aby sme sa vedeli tomu, že tieto peniaze skončia v nestravných rukách. Druhá otázka sa týka našej možnej misie do Líbie, kde by sme určite mohli prejaviť našu podporu a angažovanosť v prospech libyského ľudu a príslušného politického procesu. A mňa by zaujímalo, čo by sme mohli očakávať od takejto návštevy? Myslíte si, že teraz správna chvíľa, aby sme takúto misiu podnikli a možno by sme mohli očakávať, že Kalifa a Haftar v novakom dobi sa pokusí dobiť Tripoli a prevzať tým kontrolu? Tretia otázka. Tomu, čo ste povedali pán Mecan ohľadom akčného plánu OSN. Povedali ste, že je tam slabé miesto. Toto dočasné obdobie je 8 až 9 mesiacov predtým, než e, teda príde tá ustanovujúca konferencia, národné voľby. 8 až 9 mesiacov to je dlhé obdobie, môže tam tam hocičo stať. Môžu tam byť nejaké pokusy o vládnutie Tripolisu, napríklad generál Haftara. No a hovoríte o tých voľbách. Ako by sme mohli zaručiť, že tie voľby budú demokratické v rámci príslušného právneho rámca? Takéto voľby by si vyžadovali volebný zákon a možno aj nejaké referendum a príslušnú ústavu. No a kolega, nedávno e, povedal, že Libia potrebuje zásadné pravidlá, za ktorých by sa mohli odohrávať e, voľby. Takže čo si o tom myslíte? Tak, aby sme sa aj vyhli tomu, že výsledok volie bude okamžite napadnutý e, tými, ktorí ich prehrajú. Ďakujem. Ďakujem. Pán Mian Mon, len stručne už bezpečná. Otázok tu bola položený. Taktiež vítam panelistov, pána e, Farhata, pána Kazáda. Ja sa chcem opýtať, ako sa k tomu stávajú dôležité susedské krajiny, ako napríklad Alžírsko a Egypt, ako sa stávajú túto procesu normalizácie a demokratizácie a taktiež zmieru v rámci situácie v Líbii. Mohli by ste sa vyjadriť k tomuto ja si myslím, že je to dôležité. Takže vplyv týchto dvoch dôležitých regionálnych aktérov v súvislosti e, s interným vývojom v Líbii. Ďakujem pekne. Nik už sa o slovo nehlási. A preto opäť slovo dám rečníkom. Máte 10 minút každým na odpoveď. Ďakujem. Pokúsim sa odpovedať otázka po otázke na všetko, na čo sa teda pýtali vážení poslanci, poslankyne, najskôr pán Galer. To, čo sme počuli o tých mechanizmoch, na ktorých e, sa dohodlo v Abidžane počas samitu EU-Afrika je tam návrh, že Medzinárodná organizácia pre migráciu bude správovať nástroj pre tranzit a odchod z Líbie a, a začalo by sa s návratom migrantov alebo utečencov do ich krajín nie je technické vysvetlenie pre tento mechanizmu, aspoň zatiaľ nie. E, my sme ešte nevideli konkrétne, kde na západe Libie by sa to e, usídlilo v Tripoli, mimo Tripoli. A hovorilo sa aj o istej sume na začiatku e, by to bolo 3700, 3800, teda, pardon, to by bol teda um, celkový počet e, migrantov. Toľko je ich teraz v zadržiavacom stredisku alebo strediskách v okolí Tripolisu. Ale pre nás, Libičanov, je aj tak naďalej hlavnou otázkou to, koľko tento proces bude trvať. Veľa technických aspektov treba e, riešiť, keď ide o e, presídlené osoby bez štátnej e, príslušnosti. Niekedy je ťažké ich vrátiť do ich krajín pôvodu aj pre UNHCR je to ťažké. Oni v súčasnosti v Líbii registrujú ako utečencov a žiadateľov o azyl viac ako 43 tisíc osôb. E, obyčajní Libičania o tom čísle ani nevedia. V auguste 2016 to bolo zhruba 39 tisíc, čiže sa ten počet zvýšil v Európe máte ten e, program na presidlovanie, spolupracujete pri tomto úsilí, sú na to kvóty, týka sa to všetkých členských krajín. V Líbii e, ten počet rastie a nikto ani nevie povedať Líbičanom, kedy to číslo začne e, klesať a kedy presídlime všetkých 43 tisíc. To, je iba tých registro- to sú iba tí registrovaní Dokonca viac ako 100 tisíc eh, podľa UNHCR má nárok na štatút žiadateľa o azyl. Je to e, správa z konca 2016. Skoro 100 tisíc ich je teraz na území Líbie. Takže keď sa vrátim k e, nástroju na tranzit a e, Eh, odchod z Líbie, tak eh, otázka znie, kedy a ako eh, ho môžeme začať uplatňovať tento program, ako dlho to bude trvať. A naviac je veľmi veľa krajín, Niekedy ale nie je ani diplomatické zastúpenie v Líbii, e, ako sa dopracovať k cestovným dokumentom, ako spraviť všetko potrebné na to, aby sa mohli vrátiť a čo s Eritrejčanmi. Podarí sa UNHCR a IOM ich vrátiť do Eritreji alebo ich jednoducho nechajú v Líbii? To sú všetko e, dôležité otázky. Tých 43 tisíc 000 utečencov zaregistrovaných v Líbii. Polovica z nich sú sírčania. 7 alebo 8 tisíc Iračanov, ale aj mnohí e, Eritrejčania a nie všetci sú zaregistrovaní. Takže je to problém aj pre Líbiu. Ja musím hovoriť aj z nášho e, uhla, uhla pohľadu v Európe 20 alebo 22 tisíc e, e, malo byť presídlených e, a ešte ani zďaleka nie ste zďaleka na konci. Aj s tou solidaritou sa vám to ťažko realizuje v praxi. Mnoho ďalších tisíc má nárok na to zaradiť sa do tohto programu. Ehm, nik nevie, koľko ich ešte bude v nadchádzajúcich dvoch rokoch. Potom obchod alebo obchodovanie e, s ľuďmi ako, ako s otrokmi v Líbii. E, k tomu poviem, že ten je niečo, čo sa vôbec na Líbičanov nepodobá je, je to odsúdenia hodné a, a odmietajú tu všetci Libíčania. E, hodnoty našej libyskej spoločnosti, naše povedomie ani nepripúšťa takéto nehumánne zaobchádzanie. A ak do toho sú nejakí ľudia zapojení, tak to nie sú iba Libíčania, sú to Afričania, ktorí e, obchodujú so svojimi africkými bratmi na libyskej pôde. A IOM e, zverejnila prvú správu minulý apríl o e, formách otroctva nielen v Líbii, ale pozdĺž celej migračnej trasy Niger, od Nigeru až po Líbiu. A Čo sa týka zadržiavacích stredisk v Líbii a podmienkach, ktorých tam e, žijú migranti, možno, že vy to chcete volať inak, e, príjmacie e, strediska, my to voláme zadržiavacie strediska, ale takéto zariadenia má pod palcom ministerstvo vnútra a, a viac ako 35 takýchto E, stredísk máme. A treba povedať, že v súčasnosti v nich býva skoro 20 tisíc nezákonných migrantov. Väčšinou e, ich zadržíme na mori, potom e, sa vrátia na súž cez tých 12 miest, ktoré sme zriadili spolu s UNHCR a potom idú do tých zadržiavacích e, centier, kde sú ubytovaní. A k tomu ešte chcem povedať, že počet e, nezákonných pristahovalcov v týchto strediskách to predstavuje e, toľko Libičanov, ktorí sa nemôžu vrátiť do mesta Taurha. My sme schopní zachraňovať nezákonných migrantov na, na mori, ale mm, nie sme schopní umožniť našim vlastným ľuďom, aby sa mohli vrátiť do svojich domovov e, v meste Taurha. To len na porovnanie, aby ste vedeli, aká je situácia. Takže e, k Libii sa nedá e, pristupovať v tejto chaotickej situácii iba z uhla pohľadu migrácie. To, je, to je iba jedna časť, eh, jedna eh, časť širších eh, potrieb Líbie. Musíte nás vidieť ako krajina, ktorá vyšla z vojny. Nikdy, nikto nevenuje pozornosť tomu, že v Líbii je nebezpečná situácia a nedá sa k tejto krajine pristupovať iba z uhla pohľadu migrácie a hovoriť o tom, že má byť Líbia e, bezpečnou krajinou pre migrantov, ale celkovo treba lepšiť bezpečnostnú situáciu v Líbii pre všetkých jej obyvateľov. Je to veľmi e, ťažké. A preto táto návšteva poslancov Európskeho parlamentu by bola veľmi dôležitá, pretože e, by mali príležitosť hovoriť s Libičanmi e, priamo v teréne, e, navštíviť nielen tie zadržiavacie strediska a aj to mesto Taurhan Ľudia, ktorí odtiaľ museli újsť, e, žijú asi v 17 táboroch, e, kde e, býva minimálne 20 tisíc ľudí. To je, to je celá realita, ktorú treba vidieť. A čo sa týka aj spolupráce s EÚ a školeniami pre mm, pobrežnú stráž, od vzniku operácie Sofia. E, to vzniklo na to, aby sa e, zabránilo obchodovaniu a prevádzaniu ľudí, s ľuďmi a ľudí od maja 2015 po maj 2016, aj keď sa zmobilizovali e, všetky zdroje, sa nepodarilo toho veľa spraviť. V druhej polovici 2016. sa začalo so školeniami, aby mohli začať pracovať v našich eh, eh, územných vodách. Teraz ich je 150 alebo 160, ktorí prešli takýmto školením na lodiach, eh, plavidlách operácie Sofia Talianské úrady minulý rok v apríli alebo máji poskytli 4 e, alebo 5 e, lodí, určite nie viac. A, a predtým mali k dispozícii iba jednu loď 30 metrovú to nie je úplne vhodné na uskutočnenie takýchto misií, takže teraz e, tých lodí je viac vďaka Taliansku a môžu e, pracovať 24 hodín denne, e, hlavne ak teda more nie je veľmi burlivé. Od mája do dnes zachránili zhruba 17 tisíc ľudí na mori a mm, viezli ich do Líbie. Čo sa týka tých incidentov a tých obvinení e, zo strany mimovládnych organizácií, tuto možno, že bude trošku technické, keď e, lode e, s migrantami sa obratia na MRCC so sídlom v Ríme, tak možno možno pošlú správu aj e, plavidlám e, mimovládnych organizácií, či už Lekári bez hraníc, Aquarius a tak ďalej. A MRCC e, sa spojí s libyskými pobrežníkmi a oznámi, že je nejaká loď so 100, 200, 300 migrantami niekde, upresnia súradnice a začne sa s hľadaním a záchrannou mimovládne organizácie sa snažia tam byť e, skôr e, pred libyskými pobrežnými e, pracovníkmi a A, niektorí migranti radšej skončia na lodi tej mimovládnej organizácie. A hovoríme o 50-70 štvorcových metroch na, na mori a keď vidíte 30-metrovú e, loď e, a vedľa maličkej lode e, to naozaj je pôsobivé s vlnami, vetrom môže sa tá malá loď prevrátiť. Väčšina tých Afričanov nevie ani plávať, takže skutočne, ak sa niečo také stane, tak je to tragédia v konečnom dôsledku e, našich e, pobrežníkov obvinujú, ako keby to urobili úmyselne, ako keby chceli, aby sa tí ľudia utopili v stredozemi. To je e, nesprávny pohľad. Naša pobrežná hliadka teraz funguje v rámci uh, uh, vojenských, e, teda pod taktovkou vojenských um, profesionálov, ktorí väčšinou boli vyškolení niekde na západe. Áno, možno, že nemajú e, dostatok zdrojov a prostriedkov. Aj tie talianské lode to ani nemalo povne slúžiť na takéto akcie, pretože potrebujete zníženú palubu tak aby ste eh, mohli eh, pomôcť hodiť eh, siete. Naozaj to v tých podmienkach nie je ľahké čo, len podať ruku a pritiahnuť tú osobu. Naozaj, ako vidíte, je tu veľmi veľa technických aspektov a, a, a okolností. Dobre, teraz e, nechám slovo kolegovi Mezranovi a možno ešte potom neskôr. Ďakujem pekne. Ďakujem všetkým za veľmi dôležité otázky. Čo sa týka tu v Abidžane, nemáme dostatok informácií. Mne sa zdá, že tu bol pokus na základe tohto škandálu E, videa o otroctve z afrických krajín, že tak teraz máme dôvod, teraz treba niečo spraviť. Nie je v tom nič jasné, ale e, všetko okrem vojenského zásahu uh, podľa mňa sa nedá nič tým spraviť. Jednoduchého dôvodu, že už roky tvrdíme, že ignorujete to, čo sa deje v Líbii, necháte zlyhať verejný poriadok, necháte pachateľom trestnej činnosti, aby sa tam usídlili, necháte otvoriť hranice. Celý juh je doteraz v podstate tam sú ľudia, ktorí prechádzajú hranice, nie sú Libičania, nikto to nekontroluje. Takže obra- obrátiť sa na Saražovú vládu a obviniť ich z toho, že nič nerobia, po tom, čo celé roky sa to celé ignorovalo, podľa mňa to nie je korektné. A súhlasím s tým, čo povedal uh, predrečník naozaj doslova do písmena s tým súhlasím. Zaznela tu otázka o miestnej samozprávy, zapojenie miestnej samozprávy. Áno, ale podľa mňa najdôležitejšie je zabezpečiť to, aby sme vyriešili vec na národnej úrovni z jednoduchého dôvodu, že sú tu rôzne problémy a stiažnosti, ktoré sa budú diať na miestnej úrovni. A tu je jeden problém. Vo väčšine prípadov prípadov sú to drobnosti, ale stanú sa veľkými, pretože ne, nesúdim sa s tebou, pretože si mi ukradol dom, alebo loď, alebo niečo, ale ty si sekulár, sekularista, ja som islamista. Takže to, sú, to je taká polarizácia uh, na tej vyššej úrovni. Ak to budeme riešiť na vyššej úrovni, tak by môcť uh, robiť mediáciu na vyššej úrovni. E, na tej najvyššej úrovni je to veľmi dôležité. Líbia, ak chce prežiť, tak to nebude centralizovaný štát, ako to bolo za Kadáfiho. To je minulosťou. To určite sa už nikdy nevráti. Musíme nájsť iný spôsob, ktorý bude vysoko decentralizovaný v rámci unitárneho štátu, kde bude samozrejme aj administratíva a legislatíva, ktorá umožní prerozdelenie príjmu na miestnú úroveň a niektoré samozprávne orgány povinnosti a práva, teda budú na tej samozprávnej úrovni, ale musí to byť koherentný prístup. Nemôžeme to jednoducho iba robiť na miestnej úrovni, pretože v Libii táto miestna úroveň je veľmi násilná. Sú tu mestá, ktoré v podstate sú pod e, kontrolou armády, potom je tu zvolená miestna samozpráva, iných nie. Všade je to veľmi rozdielna situácia. Niektorí to robia dobre, niektorí to nerobia vôbec dobre. Nemáme nejaký všeliek a povedať, že riešme to na miestnej samozpráve a všetko sa tam vyrieši. To nie, to tak fungovať jednoducho nebude. Preto čo ten návrh ústavy a to, že ak máte dvojité občianstvo, nemôžete e, sa stať členom vlády, nemôžete kandidovať vo voľbách. Prečo? Pretože tu bola dlhá geopolitická izolácia. Tá chyba tu bola taká veľká, že islamizmus bráni údajne tomu, aby určité osoby zohrávali úlohu na politickej scéne. A som presvedčený o tom, že ak sa zreviduje ústava, tak toto odtiaľ vypadne. bol to tak navrhnuté pre výkonnú moc. Teda tých 12 doložiek. Áno, no, uvidíme. Najdôležitejšia otázka je bezpečnosť. Mne sa páči to, ako to Salame povedal, že nemáme predsudok voči nikomu. nevieme nikomu povedať, že nie nemôžeš kandidovať. to je problém s e, mandátom ISS, to musíme vyriešiť. E, ak sa to vyrieši, potom môžeme mať voľby. To je odpoveď. Ak chcete, ak chce mať všetko, tak musí ísť, musí sa to vyskúšať, alebo musia to vyriešiť nejako. Aby nikto nemal problém s tým, že islamisti budú kandidovať do volieb. Ja som nikdy nepočul v Libii niekoho, kto by povedal, že absolútne určite nie. Ak, sa, ak chceš kandidovať, kandiduj a potom, potom sa uvidí. Čiže politická otázka, to je, nie, to je iná vec. Je to úplne jedno, či to je niekto, kto zjednotí krajinu. Je to uh, tu si každý môže na to vyjadriť svoje osobné názory a niektorí povedia dobre, niektorí povedia fajn a niektorí povedia nie, nie, nie, to predstavuje niečo, čo je príliš zlé a nemôže kandidovať. Jednoducho nechceme e, návrat k minulosti. Asi ako Taliansku po fašizmu bol zákaz, ústavný zákaz vytvorenia fašistickej strany, čiže krajina má právo povedať si, nechceme sa vrátiť k predchádzajúcemu režimu, takže nemôžete kandidovať ale myslím si, že všetky strany sú legitímne a, a môžu zaujať e, akékoľvek stanovisko. Otázka volieb. E, technicky povedané, to nie je otázka legálnosti, skôr legitimnosti. Legálnosť, to sa dá zabezpečiť, aby legálne, legálne sa voľby zrealizovali. Technicky to možné je. Problém je v tak tom, že aby sa tie voľby zorganizovali tak, aby sa mohla väčšina Libicov zúčastniť a aby sa aj zúčastnila, aby boli legitímne, aby sa neopakovalo to, čo sa udialo v 2014, kedy prišlo voliť iba 15 obyvateľstva. To je strategické, strategicky dôležité, či ľudia to odobria alebo nie. A preto musíme, tam musíme bojovať v predvolebnej kampani, v príprave volebného zákona, ktorý bude jednoduchý, nie volebný zákon z roku 2012, ktorý bol veľmi zložitý. Uh, a nikomu, nikto tomu nerozumel. Musíte mať jednoduchý volebný zákon, musíte mať mechanizmus pre e, v podstate predvolebnú kampaň, propagandu, všetko to, aby ľudia pochopili, že tie voľby sú veľmi dôležité, aby išli voliť, tak potom sa získa legitímnosť ak sa toto získa, to by mohol byť významný krok vpred. Ale samozrejme môžete argumentovať opačne o legitimnosti. Áno, súhlasím, keď ľudia nepôjdu, hlasov, nepôjdu voliť, tak to skončí inak. Ja som v podstate provokoval presne tým, že ak nebudem mať žiadnu inú alternatívu, ak e, Salameho plán nebude fungovať, tak miesto sedenia a čakania treba sa pokúsiť vyzvať ľudí, oslo- osloviť ich a uvidíme, či sa niečo udeje, či sa vo veľkom zúčastnia a či sa vyjadria. A, a, e, ak áno, zázračne, tak potom veľmi ťažko od, ozbrojenci mm, alebo iní budú proti tomu bojovať. Možno som naivný, ale tak to vnímam. Ja si myslím, že to je jediný spôsob, ako zabrániť vzniku toho, toho najhoršieho možného. Čo sa týka vašej parlamentnej návštevy, ja si myslím, že bude veľmi dôležitá. Len vám neradím, robiť ju v období okolo 17. decembra. Ak by som mohol rozhodovať, tak by som to posunul. Ja by som to oznámil dnes, povedal by som, prídeme 10. januára, alebo niečo v tomto duchu. Tak že to overíme. A nie, aby sme tam prišli v okamihu, keď sa diskutuje o, o tom, do každý zaujíma akú pozíciu a tak ďalej. Nie, povieme, my prídeme a skontrolujeme. Prídeme overiť, ako to vyzerá v januári alebo neskôr. To je môj osobný názor. Ďakujem pekne. Čo sa týka mučenia a únosov migrantov v Líbii, únosy sa neobmedzujú len na migrantov. Líbici takisto trpia únosmi pre spr- za, za odmenu, krádežami, vykrádaním a tak ďalej. V decembri 2017 aktuálny prípad Otec rodiny Šaršari na západnej časti Líbii má tri deti, ktoré boli unesené a už vyše dvoch rokov. Ešte stále ich majú v rukách únosci a líbyjské bezpečnostné zložky ich nevedia získať späť a priviesť domov do rodiny. Ďalšia vec, líbyjské vedenie pobrežnej stráže, ktorá pracuje na Kifaha člne, kde zachraňujú ľudí na mori. Ten má 14-ročného syna, tento veliteľ. Jeden gang sa ho snažil uniesť a keď už utekal, tak ho postrelili a je handicapovaný. A to preto, že jeho otec pracuje v pobrežnej stráži a používa čln proti pašerákom s ľuďmi, a proti pašerákom so štátne e, dotovaným e, benzínom. To sú reálne prípady z každodenného života a je ich strašne veľa. Dobre, ďakujem pekne. Takže ďakujem vám veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne našim hostom. Prvá vec, ktorú je potrebné povedať, podľa mňa je to, že Európsky parlament si musí objasniť, čo chce spraviť. Pretože som si všimol, že v poslednej dobe veľa ľudí prejavilo záujem o diskusiu o záležitostiach v Líbii aj vo výbore. To takisto dnes budeme o tom diskutovať a myslím si, že je potrebné sformulovať akúsi víziu. Každý výbor sa musí touto problematikou zaobrať. Asi bolo dobré dať to celé dohromady. Ak chceme zabezpečiť nejaký silný efekt, silný dopad na tie procesy, ktoré prebiehajú. Takže teraz k veci. Mm, o naši hostia určite si uvedomujú, že ak identifikujeme hlavných protagonistov v Líbii, že to je veľká výzva. Ak sa pozrieme na mocenskú mapu v Líbii, tak e, tam množstvo zložiek, množstvo vrstiev, je to veľmi dynamické. Tí, ktorí porazili Kadáfiho v 2011, a je tu rivalita medzi e, v podstate tými kmeňmi, ak to tak môžem povedať, a miestnou samozprávou. To všetko vyvoláva napätia, ktoré sa prejavili v roku 2014 vojenským prevratom a islamskou vojenskými ozbrojencami, ktorí prevzali moc v Tripolise. Čiže toto je situácia, ktorá je naďalej veľmi komplikovaná a e, bráni zástupcom OSN posunúť sa vpred. Takže čo môže spraviť Európsky parlament? No čo sa nás týka, podľa mňa libyské veci sú euroafrickou záležitosťou. To si musíme uvedomiť, pretože Líbia je akousi kryžovatkou aj čo sa týka geopolitickej stability v Severnej Afrike. Aj čo sa týka migračných tokov, a všetkých dopadov, ktoré to má a obrovský vplyv, ktorý libyská situácia má na európsky kontinent. Takže možno to musíme vnímať v širšom kontexte, v širšom rámci a to znamená, že možno náš prístup by mal vychádzať na jednej strane z novej stratégie EU-Afrika, ktorá by sa mohla monitorovať z Abidžanu, migračná politika, finančné zdroje, ktoré sú potrebné pre tieto politiky. A potom potrebujeme aj stabilizačný proces na stabilizáciu politickej situácie. Otázka volieb v rámci Salamiho plánu ak k voľbám nedojde, tak to musíme takisto zohľadniť, ale mm, vzhľadom na libyskú situáciu by to bolo veľmi, veľmi nebezpečné. Ja si myslím, že je potrebné si veľmi dobre premyslieť, či máme alebo nemáme e, to dopustiť. V podstate dnes musíme všetky snahy vynaložiť na to, aby sme zabezpečili, že skrát dohoda sa E, predlží, inými slovami, že budeme mať širšiu víziu pre líbyský ľud. 17 je dôležitý e, dátum, ale nie, na, na to nie je veľmi až taký symbolický. Musíme si dať čas a sledovať ďalší proces Odpoveď generála Haftara e, je veľmi znepokojujúca všetky tie javy, ktoré môžu ovplyvniť celý proces. A ešte posledné dva aspekty, ktoré musíme takisto mm, si objasniť. Migračná problematika je obrovským problémom a myslím si, že je potrebné to možno skorigovať z hľadiska aktuálneho prístupu, pretože napríklad Taliansko má bilaterálne dohody, ktoré umožnia migračné toky. alebo teda pokles migračných tokov, pretože to zaťažuje Taliansko. To je v poriadku, ale nemôžeme predpokladať, tváriť sa, že nevidíme to, že keď ľudí zatlačíme späť keďže v Libii nie je vláda, že to nevyvolá celú škálu problémov. Ale to nie je len o to. Treba si uvedomiť aj to, čo sa momentálne deje. že ak sa z Kafiho politika, boj proti pašerákom v podstate e, k vyhrá v Líbii, tak pašeráci budú robiť iné aktivity na čiernom trhu, e, napríklad s ropou, s benzínom, čo opäť prináša so sebou ďalšie problémy, pretože tu nehovoríme o malých loďkách a člnkoch, hovoríme o veľkých e, naftových tankeroch, ropných tankeroch, čiže je tu riziko že takéto bilaterálne dohody, ktoré tlačia ľudí späť, môže mať, môžu mať dva negatívne dopady. Jednak, že ľudí vraciame do hrozivých životných podmienok a po druhé, e, pašeráci prejdú na inú lukratívnu nezákonnú činnosť ktorá vlastne odkloní zdroje od tej situácie, ktorá už je aj tak beznádejná v Líbii. Takže Európania musia korigovať svoju migračnú politiku z oči voči Líbii. A ešte posledná vec, o ktorej sa v diskusii doteraz moc nehovorilo. Nemôžeme jednoducho uh, strčiť hlavu do piesku Okolo Líbie sú aj regionálne záujmy a sú tu záujmy, ktoré sú mimo regiónu. Sú tu aj európske krajiny, ktoré v podstate chcú predbehnúť ostatných, pretože momentálne sa ako Európska únia nevie vyjadriť jednomyselne a silno, jednohlasne. Takže sa tu snažíme delegovať zahraničnú politiku Európskej únie, aby to vyriešila náležite. A našou úlohou je pripraviť správu o Libii, v ktorej identifikujeme všetky tieto problémy a pokúsime sa prispieť e, k zabezpečiť demokratickú stabilizáciu alebo pomôcť k tejto stabilizácii. Zapojíme aj iné výbory, tak aby sme všetci z Európskeho parlamentu hovorili jednomyselne. Ďakujem pekne ešte raz za to, že ste prišli medzi nás a teraz môžeme prejsť na ďalší bod nášho programu. Ďakujem. Bene, possiamo iniziare il... Dobre, takže začneme druhým bodom nášho dnešného programu. A budeme hovoriť o ďalšej makrofinančnej pomoci Gruzínsku. Toto je veľmi dôležitá diskusia, ktorá momentálne teda prebieha. A ako viete, tak už sme položili viacero otázok Európskej komisii vo vzťahu k podmienenosti a taktiež vo vzťahu k využívaní týchto prostriedkov, ktoré boli teda pridelené eh, Gruzínsku. Spravdajcom tejto témy je pán Andrej Mamikin, ktorému okamžite odozdávam slovo. Prosím. Ďakujem, pán predseda. Ako ste povedali, komisia navrhuje vo forme požičiek poskytnú 45 miliónov eur Moldavsku. A taktiež posledné vyplatenie prostriedkov prebehlo v maji 2017. Ďalšími princami sú momentálne e, Ukrajina, e, Jordánsko, Kyrgyzská republika, Libanon e, a Tunisko, aj Moldavsko, Arménsko. Mám tam len jeden pozmenujúci návrh, ktorý mení prílohu spoločného rozhodnutia, no a jeho cieľom je zdôrazniť podmienky, ktoré sa stejú k demokracii, e, princípu právnemu štátu a rešpektu pro ľudské práva. Takže to sú podmienky pre finančnú pomoc. To je veľmi dôležité pre náš výbor pre zahraničné záležitosti. Po druhé, musíme zaručiť, že Európska komisia a Európska služba pre vonkajšiu činnosť budú monitorovať e, dodržiavanie podmienok pri teda v priebehu celého procesu. No a po tretie, máme tu príslušné články ktoré majú taktiež ošetriť následujúce kroky um, zo strany rady a parlamentu. Čo týka podmenenosti eh, v súvislosti s pomocou, tak sa, eh, tieto podmienky sa vzťahujú demokracia a právnemu štátu, no a gruzinská vláda sa momentálne eh, snaží odsúhlasiť dodatočné ústavné reformy. Vláda sa zaviazala, že naďalej zmení ústavu v súlade s odporúčaniami komisie Komisia a Európska služba pre vonkajšiu činnosť budú monitorovať, či príslušné kroky v súvislosti s implementáciou budú naďalej e, teda v súlade s podmienkami. To rozhodnutie z júla ohľadom pomoci Moldavsku. Tam je to No teda pozitívne, keďže vláda sa väzala, že bude implementovať odporúčania komisie. A chcel by som, chcel by som poďakovať komisii za veľmi rýchlo odpoveď na moje otázky. O, vaš, o tieto odpovede sa podelím s kolegami, s tými spravodajcami budeme na tom spoločne pracovať. A na záver by som chcel poďakovať Hanu Takulovi, ktorý je spoluspravodajcom z výboru INTE za dobrú spoluprácu a taktiež Vítam to, že AFET a INTA spolu úzko spolupracujú, aby sme zaručili, že príslušné kroky budú podniknuté rýchlo. Ďakujem. Ďakujeme a teraz prejdeme k spolu spravodajcovi pánovi Takulovi. Ďakujem. Pán predseda, vážení kolegovia, ďakujem za to, že ste ma pozvali do vášho výboru. Oceňujem spoluprácu medzi našimi dvomi výbormi. Určite mi bolo potešením aj spolupracovať s pánom Mamikinsom. Spolupráca bola dobrá. A taktiež ma zaujímajú vaše vyjadrenia. Toto je tretíkrát, čo komisia navrhuje makrofinančnú pomoc Gruzicku po vojenskom konflikte s Ruskom v roku 2008. Tentokrát komisia navrhuje pomoc 45 miliónov eur, kde 10 miliónov bude v podobie, v podobe e, grantov, no a tých zvyšných 35 v podobe požičiek. E, Gruzinsko je krajinou východného partnerstva a z, geopo- z geopolitického hľadiska má skutočne, e, teda je v náročnej lokalite. V minulých rokoch tam veľmi narastol eh, štátny dlh, taktiež eh, znižo, sa znižil pomer vývozu, bolo treba, aby prišli nové investície, no ale napriek problémom, ktorým Gruzinsko čelilo, tak sa tejto krajine eh, podarilo udržať stabilný systém. Toto aj ďaká tomu, že Centrálna banka má teda dobrý systém dohľadu, Nedávno bola uzavretá dohoda v voľnom obchode. Toto taktiež napomáha stabilizácii gruzinského hospodárstva. Benátský výbor taktiež vydal odporúčania pre Gruzinsko ohľadom toho, ako naďalej podnikať kroky na ceste k demokratickej stabilizácii. Netreba zabúdať, že tieto procesy trvajú nejakú dobu a aby sme našli dlhotrvajúce riešenie, tak by krajina mala vyvinúť vlastné úsilie a zaviesť vlastné opatrenia. Ja si naozaj myslím, že Gruzinsko preukázalo vôľu naďalej sa vyvíjať smerom k stabilite a táto menová pomoc zo strany EÚ sa bude zakladať na podmienkach takých, ktoré zaručia pokrok v tejto krajine. Ďakujem. Ďakujeme. A teraz ako prvý pán Preda, ktorý nahradí pána Štetinu. Ďakujem. Ja budem hovoriť za kolega Jaromíra Štetinu, ktorý našim tým spravodajcom. Predovšetkým chcem poďakovať správodajcom a ďalším kolegom za to, že prispiel do tohto procesu. Pán Štetina súhlasí s tým, čo navrhuje pán Mamikins, aby bol predložený ten pozmenujúci návrh v podobe spoločného vyjadrenia Komisie rady a parlamentu, že Gruzinské je priekopníkom, to je pravda, avšak je tam naďalej miesto pre zlepšenie, hovorí pán Štetina, a hovorí o tom predovšetkým vo svetle nedávneho rozhodnutia v prípade pána bývalého premiéra Melešvidyho v súvislosti teda s ústavnými reformami. Toto bolo rozhodnutie Európskeho súdneho dvora pre ľudské práva. Je treba zaručiť e, fungujúci demokratický mechanizmus, vrátanie nestranného súdnictva. Toto musí byť jasne zahrnuté v našom spoločnom vyhlásení a taktiež to musí byť implementované v praxi. Podľa článku 2 návrhu komisie, komisia, Európska služba pre vonkajšiu činnosť by mali monitorovať dodržiavanie e, podmienok pre implementáciu makrofinančnej pomoci v priebehu celého toho implementačného procesu. Rovnaký článok hovorí, podľa teda pána Štetinu, že tieto podmienky musia viesť k dodržavaniu princípu právneho štátu, demokracie a rešpektu k e, rešpektovaniu ľudských práv. Taktiež mám otázku pre zástupcov ESVČ a komisie a síce či riadne monitorujú tento proces. Prvá otázka pre komisiu a ESVČ je nasledujúca. Mohli by ste prosím detailne popísať, ako v praxi podmenenosť popísaná v článku 2 je, má byť implementovaná. Druhá otázka. Naše spoločné vyhlásenie je užitočným nástrojom, aby sme potvrdili demokratické procesy v tomto regióne, ale nie je mi jasné, ako sa to v praxi bude implementovať. Pán Štetina taktiež hovorí, že už sa teší na spoluprácu so spravodajcami a s ďalšími tenými spravodajcami. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. Pán Austrevičius. Ďakujem. Pán predseda, ďakujem kolegovia za to, že ste mi dali príležitosť sa vyjadriť k tejto téme zastupujem Javiera Narta, môjho kolegu, ktorý je e, tým spravodajcom a zastupuje našu vplyvnú skupinu ALDE. A musím v jeho mene povedať, že skutočne to je veľmi dôležitá chvíľa, kedy e, venujeme stále väčšiu pozornosť implementácii a výkonu asociačnej dohody a taktiež dohody o voľnom obchode. Máme tu krajiny východnej Európy, ktoré majú takéto dohody z EÚ. Myslím si, toto je tá správna politická línia a ocením rozhodnutie výboru AFED, že by sme vypracovali ešte nejaké správy o pokroku v príslušnosti s každou to jednotlivou krajinou, a to v priebehu budúceho roku. Toto sú krajiny, ktoré chcú rozvíjať svoje vzťahy s EÚ chcú sa určitým spôsobom europeizovať. A ďakujem obom spravodajcom z oboch výborov. Myslím si, že majú to správne stanovisko, že tam musí byť určitá podmienenosť a že tam bude tento pozmenujúci návrh, ktorý spája politické kritéria s makrofinančnou pomocou. Kolegovia, nastal čas, aby sme uznali dôležitosť tohto vzťahu. A nie preto, že chceme niekoho trestať, ale preto, že chceme vytvoriť dôležitý nástroj na monitorovanie a vplývanie na situáciu v určitých krajinách. A je pravda, že je tu rozdiel medzi rozpočtovou podporou a makrofinančnou podporou. V rovo INTA prebehla skvelá diskusia minulý týždeň a myslím si, že sme dospeli k veľmi dobrému pochopeniu tých, ktorí sa teda prejavili eh, v rámci tejto témy. A máme tu teda tento pozmenujúci návrh, spoločné vyhlásenie v súvislosti s Moldavskom a myslím si, že preto je tu dôvod, aby v prípade Gruzínska sme urobili rovnaký krok a opäť kolegovia, my chápeme, že tieto veci, o ktorých tu hovoríme, by mali byť v prospechu týchto krajín, mali My sme byť v neustálom kontakte, mali by sme dvor auditorov požiadať o audit týchto krajinách ohľadom využívania pomoci, ktorú im podporujeme. A to z pozitívneho hľadiska a teším sa na to, že kolega Hanuta Kula sa ujme tejto otázky na dvore auditorov, bude zastúpať našu politickú líniu a pripraví ešte lepšiu spoluprácu týchto dvoch politických inštitúcií na v týchto otázkach. Ďakujem. Ďakujem, pán Šolc. Ďakujem. Posledné želanie kolegu Austrevičiusa, s tým súhlasím a dúfam, že pán Takula robí to, čo sa naučil vo výbore INTA v Európskom parlamente. Chcem poďakovať spravodajcovi za návrh textu a v výbore INTA sme diskutovali do hĺbky ohľadom cieľov zamerania pozitívnych účinkov makrofinančnej pomoci, potenciálu, ale taktiež diskutovali o súvisiacich problémoch. No ja môžem len podporiť to, že podmienenosť je jeden z najdôležitejších nástrojov aj zo strany výboru a e tvárov tvár týmto partnerským krajinám. Ale preto to potrebujeme stály monitorovací proces, možno nie len nejaká správa raz za rok, ale potrebujeme príslušné štruktúry v EÚ. Pretože my tu poskytujeme peniaze daňových poplatníkov a preto musíme byť schopní vysvetliť občanom, na čo sa tieto peniaze budú využívať. Takže táto otázka súvisí možno s nejakou politickou konkretizáciou prostriedkov, účelov, na ktoré tieto prostriedky boli využité. V tomto prípade teda v Gruzínsku. A tu súhlasím s týmto navrhovaným pozmenujúcim návrhom. Máme tu odporúčanie Benátskeho výboru, ktoré treba zobrať do úvahy. No ale ešte tuto vo výbore AFED by som chcel povedať, že by sme sa mali sústreďovať aj na tú otázku, aký je tam vzťah medzi požičkami a grantami. Pretože požičky často smerujú k tomu, že tieto krajiny sa dostanú také špirály závislosti od Európskej komisie. No a jedným z cieľom tejto pomoci je to, že im dáme šancu budovať ich hospodárstvo tak, ako to chcú, aby to bolo prospešné pre celý národ, aby to viedlo k udržateľnému rozvoj, aby boli sebestační. Takže tam určite sú granty lepšie než pôžičky, pretože takýto spôsobom by sme im dali dodatočnú finančnú podporu, ktorú budú chcieť do budúcnosti. Thank you. Pani Harms, ďakujem. Nemusím všetkým pripomínať, že sme veľa hovorili pred samitom o pre krajiny východného partnerstva. Východné partnerstvo eh, bolo témou ako také, čo potom hlavne pri pridružených krajinách a Európsky v Európskom parlamente sa viac menej všetci zhodnú na tom, že eh, treba začať uplatňovať dohody o pridružení. To bude ďalší krok. A a čo máme dosiahnuť našou mikrofinančnou pomocou je aj dos, dosiahnuť tie dohodnuté reformy, ktoré sprevádzajú tie dohody o pridružení. A stretli sme sa aj s našimi partnermi z pridružených krajín a všetci sme sa zhodli na tom, že je to správny postup. A ja by som chcela dodať, a obraciam sa možno na kolegov z výboru INTA, teda aby sme boli spolahliví, čo sa týka tých e, nami stanovenými podmienkami a, a musia byť aj realizovateľné podmienky stanovené a potom by sme nemali sa od nich odkláňať. A pri tom definovaní podmienok e, myslím, že ešte nie sme na konci Eh, to platí aj pre kolegov z Euronestu. Myslím, že aj oni by sa mali o to posnažiť. Pre Gruzínsku sa všetci zhodneme na tom, že sa to vyvíja oveľa lepšie ako v iných krajinách, ale vieme tiež, že sú pod veľkým tlakom. Nie sú tam iba tie eh, zmrazené eh, konflikty, platí to aj pre Azerbajdžan a, a, a Turecko e, to nie sú ľahké e, susedné krajiny a vzťahy žiaľ sú e, dosť zlé. Čiže je to aj politické napätie, na ktoré nemôžeme zabúdať, keď hovoríme o tejto krajine. A z môjho hľadiska, to by som doplnila, že rozvoj v médiách, zvyšovanie transparentnosti, to je tiež pozitívne, ale aj e, pluralizmus e, zohráva čím ďalej tým väčšiu úlohu okrem transparentnosti a myslím, že to by malo byť súčasťou tých podmienok a nezávislosť samozrejme ako vždy. Aj keď hovoríme s ľuďmi z Benátskeho výboru, teda nezávislosť súdnictva a súdov, na to netreba zabúdať. Takže aj keď vidíme pozitívny vývoj, tak by sme mali E, veľmi otvorene hovoriť a mať e, jasný vzťah s našimi partnermi v Gruzínsku. Ešte doplním, e, možno, že slovo vďaky. Gruzínsko patrí k tým krajinám, ktoré, ktorá nevracia tzv. členov hnutia Güle do Turecka, čo je rozhodne pozitívne a mali by sme to podporovať. A samozrejme vieme, že nie všetky ľudskoprávne aspekty sú vynikajúco zvládnuté, dokonca niektoré aj otázky rodovej rovnosti ešte zďaleka nie sú e, v poriadku, ale e, naozaj toto treba vyzdvihnúť aj vo svetle zemepisného, e, zemepisnej pozície Gruzinska. Ďakujem teraz pán Jurek. Ďakujem pekne. Nám e, veľmi záleží na podpore Gruzinska, z viacerých dôvodov, tak z objektívnych, e, geopolitických, ale aj historických. Prepojenie s západnou Európou, ale sú tu aj subjektívne dôvody, pretože v rámci gruzinského spoločenstva existuje skutočná vôľa a odhodlanie byť súčasťou západnej Európy. Ale samozrejme je správne aj to, čo tu povedali predrečníci, teda racionálna podmienečnosť a otázka politických väzňov. Sú to e, to politici, ale aj e, tí, ktorí e, podporujú prozápadnú politiku, s nimi musíme byť solidárni. Hovoríme dlho o solidárnej spravodlivosti, o dvojakom metre, o zneužívaní judikatúry, vyvíjaní nátlaku na e, opozíciu, ale už je e, to zas e, ďalej rozhodol Európsky súd pre ľudské práva voči bývalému premiérovi Madvašivilu. A z istotou môžeme povedať, že v Gruzínsku je fenomén politického prenosledovania a tým je možno základ pre naše úplne kategori- kategorické odsúdenie. Ale inak súhlasím s tým, čo povedala kolegyňa Harms. Naše štáty nemajú jednotný postoj, ale Zároveň by sme nemali e, tlačiť e, na krajiny východného partnerstva v prípade rodovej rovnosti. Skôr to prilieva e, olej do ohňa a nahrávame Putinovi, pretože v tejto otázke až také veľké rozdiely medzi tými krajinami nie sú. Ale netreba sa nechať zneužívať tak, aby to ideologicky nevyzeralo tak, že sa niektorí obyvateľia budú cítiť ako menej ceny. Takže mali by sme zaujať triezvy postoj a umiernený. Humanitárna záležitosť číslo jedna sú politickí väzni, tým sa musíme zaoberať a tu musíme e, žiadať e, prepustenie, konkrétny výsledok teda Uh, Ďalšia rečníčka, pani Kanete. Plne sa pripájam k bečníkom pánovi Štetinovi a Predovi, ale možno, že sa pozastavím pri e, rozsudku e, v prípade bývalého premiéra e, súdu pre ľudské práva. Je to e, názorná ukážka instrumentalizácie súdneho systému v Gruzínsku. E, netreba sa však pritom zastaviť. Je jasné, že politické e, že to bolo politicky motivované predbežné zadržanie bývalého premiéra. Ja chcem pripomenúť, že už minulý rok Európsky súd pre ľudské práva vydal rozsudok v prípade bývalého premiéra Merabišvilho. A z neho tiež vyplýva, že e, ide e, o porušenie inej časti Európskeho dohovoru o základných právach a e, slobodách. Myslím, že toto by malo otvoriť oči súčasnej vláde v Gruzínsku, teda, že netreba iba slova, nestačia slova v demokracii, ale e, každodenné činy. Tento rozsudok e, je jasný dôkaz, že je to čierna škvrna e, na e, štíte, štíte Gruzínska. E, treba e, e, odškodniť bývalého premiéra, je to iba niekoľko tisíc eur, ale mne sa to zdá byť cynické, pretože Gruzinsko sa pozera smerom na EÚ v dohľadnej dobe, takže bolo by treba zrušiť všetky obvinenia voči Merabišvilimu. Mal by byť bezpodmienečne prepustený z väzenia. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz sa obrátime na komisiu. Pán Ion Gris. Venuje sa politike susedstva a makrofinančnej pomoci. Máte slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Volám sa Johan Gris pre e, krajiny susedstva. V prvom rade sa chcem poďakovať poslancom a poslankyňam za podporu tejto makrofinančnej pomoci pre e, Gruzínsko. Majú e, veľké potreby e, do roku 2020 vo finančnej oblasti. Ehm, tie potreby vyplývajú z troch faktorov. Veľký deficit vonkajšieho obchodu, pokles e, rezerv v devízach a taktiež e, vyššie alebo narastajúce potreby v nadchádzajúcich dvoch, troch rokoch. To všetko ide ruka v ruke a je to vlastne aj základ nášho návrhu e, poskytnúť ďalšiu makrofinančnú program Gruzínsku. 45 miliónov eur sa navrhuje a pokrýva to asi e, tretinu tých chýbajúcich prostriedkov, teda všetko, čo nepokrie Medzinárodný menový fond a Svetová banka pokryjú týchto 45 miliónov, čiže zaručíme aj európsku pridanú hodnotu a e, zdieľame toto bremeno s ostatnými darcami. Takže priťahujem pozornosť tohto výboru aj na to, že by sa toto dalo prijať rýchlo. Ide o e, nástroj pre naliehavú hospodárskú pomoc a keďže sa hovorilo o dvore auditorov, tak e, e, tu bolo už odporúčanie aj v minulosti. A síce, že komisia by mala zistiť, spolu s Európskym parlamentom, ako by sa dali rýchlejšie uplatňovať e, rozhodnutia. A môj komisár Moskovi si povedal, že tiež je potrebné sa rýchlo dohodnúť a hovoril aj s výborom e, INTA pred pár týždňami. Možno, že ešte stručne poviem niečo o tom, čo tu už zaznelo aj z vašej strany. My berieme na vedomie navrhované spoločné prehlásenie má to byť súčasť eh, správy výboru AFED, ale chcem povedať, že my ako komisia ešte nemáme jasno v tom, čo by toto spoločné prehlásenie malo dosiahnuť. Áno, je tu politický predpoklad demokracia, právny štát, eh, dodržiavanie ľudských práv, to je tak či tak súčasťou rozhodnutia. Vy ste sa na to tiež odvolávali, je to v článku 2 a prehlásenie to pripomína, ale oveľa viac nerobí. Ja by som dodal, že z toho, čo som počul, sa zdá, že je tu niekoľko obáv, ale nie závažné obavy. Tá pomoc sa všeobecne podporuje, takže dúfam, že ma kontrolujú kolegovia z ESVČ. Ja mám pocit, že teraz by sa dalo ťažko e, predstaviť, že by sme e, neposkytli ďalšiu pomoc e, Gruzínsku, pretože nesplňa tie politické požiadavky. Nebolo by to teda vhodné mať e, okrem rozhodnutia aj prehlásenie, možno, že vo vynimočných prípadoch áno, ale nie systematicky. Dl- dlho e, sme hovorili aj s týmto výborom, aj s výborom INTA o Moldavsku pred pár týždňami. To bol práve taký špecifický prípad. A dobre, možno to nie je na mne, ale e, to je len taký podnec z mojej strany mať prehlásenie. V prípade Gruzínska ja e, nevidím až takú pridanú hodnotu na rozdiel od Moldavska. Takže v podstate nemyslíme si, že spoločné prehlásenie, tak ako sa navrhuje, je potrebné a niektoré ďalšie body, ktoré tu odzneli, politické požiadavky a monitorovanie v súlade s článkom 2. Máme mandát eh, monitorovať eh, tie politické predpoklady počas eh, celého poskytovania pomoci a keď je rozhodnutie, tak už z praxe väčšinou k vyplateniu došlo. Potom nastupuje to vyhodnotenie a ešte by som stručne hovoril o požiadavkách v širšom slova zmysle. Sú tam tie politické a e, to sú bežné požiadavky spolu s tými, ktoré má Medzinárodný menový fond. Čo sa týka špecifických politických podmienok memorandí o porozumení, tu by som chcel doplniť len toľko, že MFA je makroemický e, finančný nástroj. Jeho podmienky majú vytvoriť predpoklad pre zníženie zraniteľnosti hospodárstva pred vonkajšími krízami a všetkému, čo pravdepodobne v budúcnosti môže nastať. A vidíme tu nutné prepojenie na tento nástroj, čo samozrejme je plne v súlade so spoločným vyhlásením Európskeho parlamentu a rady z roku 2013 o makrofinančnej pomoci. Predovšetkým princíp 1a, v ktorom sa uvádza, že e, tento nástroj má podporiť implementáciu politického programu, ktorý obsahuje e, štrukturálne zmeny na zlepšenie platobnej bilancie. A tento princíp je prevziatý potom v oceku preambula 16 a 22, samozrejme v samotných článkoch návrhu komisie, článok 3, ktorý hovorí o hospodárskych politických podmienkach. Takže sme presvedčení o tom, že sila tohto nástroja a jeho pákový efekt presne súvisí so zameraním tohto nástroja. A preto mm, sme skeptickí k návrhom prevážiť tú kondicionalitu a e, preťažiť ju mnohými, mnohými početnými oblastiami. Zároveň vás môžem uistiť, že asociačné dohody samozrejme sú veľmi dôležité ako, re, ako východiskový bod, ako referenčný bod pre Európsku komisiu, keď definuje konkrétne politické podmienky. Mnohé z vecí, ktoré sú v týchto dohodách, priamo súvisia s hospodárskym rozvojom a plne sú zohľadnené. Samozrejme, za podmienky, časočiačná dohoda má viacročný finančný horizont zatiaľ, čo tento makrofinančný nástroj je krátkodobejší nástroj, čiže musíme zosúľadiť implementačný horizont e, zmysluplným spôsobom, tak aby tie podmienky boli ambiciozne, ale zároveň aj dosiahnutelné. Ďakujem pekne. Ešte jednu vec ohľadom distribúcie medzi úvermi a grantami. Robíme to na základe hospodárskeho rozvoja a pokroku a stavu danej krajiny, e, príjem na hlavu konkrétne, ako aj udržateľnosť dlhu o čom sa tu takisto hovorí, Gruzinsko dosiahlo pokrok v príjme na hlavu, čo je dobrá správa. Za posledných 5 až 10 rokov sa situácia zlepšila, preto ten prvok grantu pre Gruzinsko sa teraz znižuje v našom návrhu v porovnaní s predchádzajúcimi dvoma operatívnymi programami. To je všetko z mojej strany. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz dostáva slovo Ak vás môžem poprosiť do slovečníka, aby hovoril stručnejšie. Ďakujem pekne a sa pokúsim hovoriť veľmi krátko. Predovšetkým všetkým. Podľa mňa Gruzínsko je krajinou, s ktorým sa východné partnerstvo si najviac priblížilo e, v tom zmysle, čo sme mali na mysli, keď sme zakladali východné partnerstvo v roku 2008-2009. To neznamená, že všetko je dokonalé a o mnohých veciach sa už dnes hovorilo. Plne s tým súhlasíme. Posledné správy o tom, aká je aktuálna situácia, čo sa týka asociačnej implementačnej správy o Gruzínsku, zverejnené z 10. novembra sú aktuálne. Diskutujeme s vládou pokroku a ďalších cieľoch asociačnej asociačnej, na asociačnej e, Rade EU Gruzinskou, je to začiatkom roku 2018 a tu uznáme politickú stabilitu a odhodlanosť gruzinskej strany pokračovať v reformách. 21. oktobra 12. sa konali komunálne voľby a OBS E, pozorovatelia povedali, že e, základné slobody e, boli rešpektované a kandidáti mohli slobodne viesť predvolebnú kampan. Dosial sa dobrý pokrok v oblasti reformy za rok 2017, vrátane do budovania bezvízového režimu od marca tohto roku. Naďalej venujeme mimoriadnú pozornosť implementácii ústavnej reformy, tak ako to už zaznelo, vítame nedávno zavedený návrh zmien legislatívy, ktoré sú súvade s odporúčami Benátského výboru. Takisto vítame máme reformu súdnictva a dodržiavanie ľudských práv a právneho štátu. V tomto kontexte nedávne voľby ombudsmana, verejného obhajca práv, boli zvolené, bol, e, boli výsledkom veľkej konzultácie s aj tretím sektorom, čo svedčí o ceste Grunska e, k demokracii. Dosiahnutý pokrok je dôležitý, chce zachovať makroekonomickú stabilitu a preto sme aj za túto operáciu. My ako EAS máme úzke kontakty a pravidelné kontakty s pracovníkmi komisie a e, takisto súhlasíme s komisiou v tom, že naše hodnotenie je platné a politické podmienky budeme zvažovať priebežne, ako budú splnené. E, E, potvrdzujeme opätovne, že EAS je pripravená poskytnúť detailné hodnotenie situácie ohľadom demokracie, ľudských práv, právneho štátu a reforiem v Gruzínsku počas celého životného cyklu navrhovanej makroekonomickej pomoci a operácie v, e, v rámci makroekonomickej pomoci. Máme určité pochybnosti o tom, či takto spoločné vyhlásenie je úplne nevyhnutné vzhľadom na to, že situácia sa nepodoba situácii v Moldavsku, kde si myslíme, že tam tá situácia je oveľa dramatickejšia, predovšetkým v tom zmysle, že odporúčania Benátskeho výboru neboli rešpektované a asi ani v budúcnosti rešpektované nebudú. Takže preto uh, žiadame, aby ste sa zamysleli nad tým, či je naozaj potrebné spoločné vyhlásenie. Ďakujem. Maminkis. Il... Aspetta, aspetta. Thank you, sorry, sorry, sorry. Pán Marikens. il signor Gress ha detto in sostanza di non aver capito il lavoro che stai facendo, quindi se glielo spiego. Pán Gries v podstate povedal, že celkom nepochopil a možno, že by ste mu mohli ešte vysvetliť, čo sa jedná. As I said, thank you very much. Ako som povedal, ďakujem pekne. Ako som povedal, ja mám veľa otázok Zaslal som ich a dostal som odpovede a som s odpovediami naozaj spokojný. Aj tieňoví spravodajcovia dostali tieto odpovede. Ako som povedal, stole iba jeden pozmenujúci návrh, takže v podstate nechápem, o čom tu diskutujeme. pare chiara la risposta. E, mne to prípada ako jednoznačná odpoveď. Dobre, takže môžeme ukončiť túto diskusiu, hovorí pán Panceri. Pozmenujúci návrh 11. E, december. E, pardon, lehota na pozmenujúce návrhy a potom v januári budeme o tom hlasovať na tomto výbore, aby sme uzavreli tento bod. Ďakujem pekne. Pronti? Abbiamo adesso all'ordine del giorno il... Takže ak sme pripravení, môžeme ísť na ďalší bod nášho programu. To je absolutórium na rok 2016. Pán Preda je spravodajca, takže mu bezodkladne odovzdávam slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Vidím, že zelení sú tu nejakí rozvášnení. Poprosím, aby sa skľudnili. Ďakujem pekne, pán predseda. Uh, pozerám sa na hodinky, vidím, že máme 30 minút a ešte máme tri témy. Takže možno, že by som mal prebrať oba body absolutória spoločne. Začnem s absolutórium e, komisiu na rok 2016 Rozpočet hlava 4. Tu vítame zníženie nedoplatkov z roku 2015 z 2,8% na 2,1%. To je pozitívny trend a verím tomu, že v nadchádzajúcich rokoch to ešte viac klesne pod eh, mm, takéto vysoké čísla. Vyzývam komisiu, aby pridala všetky odporúčania dvora auditorov, majúcu to na pamäti. Zdá sa, že by malo dojsť k zníženiu oveľa väčšiemu ak by všetky odporúčania a dvora auditorov boli uplatnené na čas. Takisto je správa o pokroku a o dohode čo sa týka bezpečnostnej obrannej politiky. Žiadame komisiu, aby urychlila práce v tejto oblasti. A ešte posledná vec, čo sa týka absolutória pre Európsku komisiu. Sú tu nedostatky v audite viacerých kandidátskych krajín a to má samozrejme dopad e, na predstupovú pomoc, ktorú dostali. Vzhľadom na štruktúralne nedostatky v zmysle odporúčaní dvora auditorov je dôležité, aby komisia Takže je dôležité jednoznačnejšie sformulovať príčinu problému, to znamená určité nedostatky auditu e, niektorých z našich partnerov. Čo sa týka bodu 5 absolutorom na 2016 všeobecný rozpočet EAS. Tento rozpočet e, je dobrý, chybovosť nie je veľmi vysoká, takže to je pozitívne. Chcem upozorniť však na to, že vidím, že všetci kolegovia odišli. A pritom je to rozpočet, to je smutné. Som tu jediný, ktorého trápi rozpočet. No dobre, samozrejme, vy ste tu, pán predseda. Ale predsa len. Uh, Chcel by som spomenúť teda význam dvojnásobenia na um, požiadaviek na ľudské zdroje, predovšetkým čo sa týka manažerských pozícií. Sú tu noví z nových alebo zo starých členských štátov a potom aj e, funkcionári a vyslaní odborníci členských štátov. E, to všetko je rozpracované v eh, návrhu, ktorý som pripravil. Takisto chcem upozorniť aj na to, že eh, odbor auditorov eh, našiel chyby vo výberovom konaní delegácie Európskej únie v sume niekoľko <coughs> tisíc eur. A keď už hovorím o otázke ľudských zdrojov, takisto by som chcel spomenúť význam zohľadnenia toho, keď budeme pripravovať nový rozpočet, aby sme dobre zadefinovali aj obsah nových politík, aby sme vždy zohľadnili to, že je potrebné rozpočtové prostriedky mať potrebné, také, ktoré majú naše inštitúcie, či už je to EAS alebo komisia, aby mohli zrealizovať tieto politiky. Samozrejme je tu otázka E, ktorá musí byť riešená v rámci rozpočtového postupu, ako aj počas rokovaní viacročného finančného rámca. Ale vzhľadom na to, že diskutujeme o ľudských zdrojoch, chcel by som spomenúť to aj v tomto prípade. Takže to boli také tie hlavné linie stanoviska, ktoré navrhujem. Pozmenujúci návrh je 7. december, lehota na pozmenujúce návrhy. Ja chcel by som sa poďakovať za úzku spoluprácu s tieňovými spravodajcovi. Dúfam, že raz prídu aj sa medzi nás. Ďakujem. Ďakujem pekne. Myslím si, že tieňoví sú naozaj tieňovými. Sú neviditeľní. Slovo dostáva komisia. Yes, hello, Nicole Smith. I'm the head of unit responsible for relations mám vzťahy, e, zodpovedná som za, e, auditormi, za vzťahy s auditormi a s dvorom auditorov. A som veľmi rada, že ste e, E, predložili tú správu, teší na správa auditorov, odporúčania dvora auditorov vychádzajú z práce, ktorú robila moja jednotka, kde my sme identifikovali nedostatky, pre všetkým, čo sa týka kandidátskych krajín, a e, ako sme s vami hovorili o kvalite overovania výdavkov, nedokážeme verifikovať výdavky zatiaľ, ale chcem súvisiť so štruktúrálnou prácou auditu, nedostatok kvalifikácie vedúceho útvaru, e, ako aj podmienky, nedostatočné podmienky pri nábore, plánovaní a tak ďalej. Som sa stretla so všetkými vedúcimi auditumi. za posledné mesiace. Súhlasíme s odporúčaniami, aktívne príjmame kroky na riešenie všetkých vecí, ktoré spomenuli auditorov. Sú tu zásadné veci v niektorých krajinách Pracujeme na zlepšení odbornej prípravy nábore pracovníkov a e, úradov auditu pri dohľade a plánovaní. My v našom generálnom riaditeľstve sme detálne prehodnotili celú správu všetkých audito- orgánov auditu Eh, počas misií, ktoré sme sami zrealizovali a spolupracujeme s nimi a pripravujeme plán činnosti v každej krajine, špecificky pre každú krajinu, aby sme riešili nedostatky a sledovali pokrok na veľmi technické úrovni, detálne úrovni, ako eh, hodnotenie rizika a podobne. Takisto organizujeme viacero TAIEX eh, seminárov s viacerými krajinami, aby sme si podelili osvedčené postupy. V Bielorusovskej republiky Macedónsku sme boli pred mesiacom, takže všetky orgány tu sa takto stretávajú, stretávajú a lepšie e, chápu vzájomné problémy. Takisto externí auditori hodnotia výpočet orgánov auditu, pretože tí nenašli dostatočné chyby podľa nás a takisto je twinningová pomoc e, dúfam, že všetky aktivity vyriešia, všetku kritiku dvora auditorov a samozrejme chceme úzko spolupracovať s, súd, s dvorom aj s parlamentom čo naj, a čo najskôr odstrániť nedostatky. Ďakujem. Grazie. Adesso darei la parola al signor Emanuel Georgios. Takže pán Emanuel Papajanu vedúci útvaru pre audit DGDF. -ko. Ďakujem pekne. DGDF je všeobecne spokojné s klesajúcim trendom chybovosti aj pre všeobecný rozpočet 2,1 z 2,8 za minulý rok, ako aj pre Európsky rozvojový fond 3,3 z 3,8 minulý rok, teda pokles chybovosti. Takisto reziduálna miera klesá za posledných 5 rokov, je to 1,67 to znamená pod ten pod tú hranicu zásadnej e, významnej chybovosti. Takže sa to zlepšuje, ale naďalej chceme situáciu ešte zlepšiť, implementujeme odporúčania dvora auditorov. V bode 3 tu je návrh spolu so spravodajcom. Riešime aj otázku grantov, e, analýzu rizik. E, náš generálny riaditeľ podal výhradu vo výročnej správe a e, granty, ktoré sú pod priamým a nepriamým vedením, sú súčasťou nášho akčného plánu, čo obsahuje viaceré aktivity ako revízia, zadania pre audity a verifikácie, zjednodušenie, objasnenia postupov pre podmienky, zmluvné podmienky udelovania grantov, rôzne aktivity a pokyny a usmernenia pre našich zamestnancov vo finančnej a kontrolnej jednotke, čo sa týka odbornej prípravy usmernení, aby sa zistili a odstránili tie najčastejšie sa vyskytujúce chyby a podobne. Čiže všetky tieto veci prebiehajú teraz a dúfam, že sa nám podarí tie nedostatky, ktoré identifikoval dvor auditorov, e, odstrániť v tých prípadoch, kde chýbala dokumentácia, tam takisto konáme a mm, takisto, ak je to opodstatnené, tak vydávame príkazy na vrátenie finančných prostriedkov, takže myslím si, že ten pokrok je dobrý. Ďakujem pekne. Takže posledne pani Ellen Campbell z horizont, z organizácie horizontálne akcie v oblasti e, politiky. E, ďakujem. Takže len pár e, poznámok. Ja som z generálneho riaditeľstva pre rozpočet ESVČ. Chcem poďakovať spravodajcovi za jeho pripomienky a predovšetkým, čo sa týka materiálnej chybovosti. Tam si myslím, že na ďalšie treba podniknúť určité kroky. Čo sa týka vyváženia personálu, tak my Samozrejme, chcem mať vyvážený personál e, v súvislosti s národnosťou, e, v, s pohlavím, aby to bolo rovnomerné zo všetkých členských štátov. Generálny tajomník momentálne spustil proces v súvislosti s rovnými príležitosťami, pripravujú sa príslušné kroky a taktiež už máme prvú stratégiu SVČ v oblasti e, genderovej vyváženosti a rovnakých príležitostí. Čo sa týka obstarávania, tak implementujeme navrhnuté zmeny budúci rok, vrátanie školenia, tak aby sme teda tomuto urobili za dosť. Ďakujem. Ďakujem. Takže vyjadrím sa. Už som povedal, že 7. decembra bola úplne lehotá na predkladanie pozmeňujúceho návrhu, takže uzatvárame túto kapitolu a prejdeme diskusiu o Albánsku. Ďakujem. Ladies and gentlemen, dear Dáme kolegovia, prechádzame k bodu 7 dnešného programu. Je mi potešením tu privítať ministra pre Európsku úniu a zahraničné záležitosti Albánskej republiky Dikmíra Bušatyho, ktorého tu všetci dobre poznáme. Predovšetkým vám chcem pogratulovať 150. výročiu albánskeho vyhlásenia nezávislosti. Pán minister Bušatý, ďakujem, že ste sa medzi nás prišli. A po vašich úvodných vyhláseniach odozdám slovo kolegom, aby vám kladli otázky. Zaujíma nás, čo nám poviete o súčasnej politickej situácii v Albánsku, ohľadom posledných krokov pri budovaní konsenzu v súvislosti s internými reformami, preto všetkým, čo týka E, prekopania súdneho systému a taktiež, čo sa týka regionálnej spolupráce so susediacimi krajinami. Zatiaľ, čo vaša vláda má nepochybne pohodlnú väčšinu pre vykonanie týchto reforiem, tak e, Neustále by na to všetko mala dohľadať opozícia, súdny systém, média a občianská spoločnosť, aby sa zaručilo riadne demokratické prostredie. O 10 dní Albánsko e, obdrží verdikt Európskej rady ohľadom predbežného dátumu otvorenia prístupových e, rozhovorov z EÚ. Nezávisle od e, výsledku od tohto verdiktu je jasné, že musia naďalej prebiehať reformy zo strany vašej vlády, čo sa týka e, politickej dôvery, boja proti nenávistným prejavom a ohováracím kampaniám a taktiež je treba vykonať riadne reformy v oblasti súdnictva, dekriminalizácie všetkých verejných inštitúcií, prepracovanie hospodárskeho systému, boja, boja proti drogovým problémom a taktiež s budovaním sus- dobrých susedských vzťahov. Máte slovo, pán minister. Ďakujeme, som vďačný za to, že môžeme tu diskutovať dnes večer a viem, že toto je správne miesto, kde môžem diskutovať o rozšírení EÚ na Západný Balkán. Úloha poslancov a predovšetkým úloha tohto výboru je zásadná, aby sa zaručila nie len inštitucionálna, ale verejná odpora procesu integrácie krajín Západného Balkánu a taktiež lepšia, štrukturálnejšia komunikácia medzi našimi parlamentami, medzi našimi krajinami je veľmi dôležitá. v tejto atmosfére skepticizmu ohľadom ďalšieho e, rozširovania EÚ, e, ktoré teda nastalo v posledných dvoch rokoch. Chcem hovoriť o tom, aké účinky budú mať kroky v rámci EÚ na nás, pretože náš osud je prepojený s osudom EÚ a ja verím, že všetci, síce rôznymi spôsobmi, chceme pracovať na nerozdelenej Európe. A myslím si, že vy dobre viete, že národy Západného Balkánu už dlho investujú všetko do toho, čo bolo im snom a teraz sa to stalo skutočným projektom a síce do znovu zjednotenia so západnou Európou. Nechcú, aby boli nejaké hranice na našom kontinente a akýkoľvek je ich e, status alebo ich e, mesačný príjem, tak v Albánsku je e uvidená ako záruka stability, mieru, neustáleho rozvoja a, prosperity. Máme tu už celé ročia bez vojnového konfliktu. Vidíme tú politickú zrelosť pomoc novým členským štátom EÚ a predovšetkým dynamika európskeho rozvoja pomohla vybudovať postupne novú perspektívu do budúcnosti tohto regiónu. No a v priebehu posledných štyroch rokov sa taktiež navýšla miera regionálnej spolupráce. Ako ste si určite všimli, častejšie sme sa stretávali aj medzi sebou na rôznych úrovniach a odštartovali sme rôzne projekty a do budúcnosti sme prestali medzi sebou závodiť, ale snažili sme sa spolu, skôr spolupracovať a zdieľať prínosy. Nepochybne perspektíva európskej integrácie procesom rozširovania je jedným z dôležitým nástrojom eh, európskej síly. No a my tu máme povinnosť udržať náš región na ceste mieru a prosperity. A my chceme byť súčasťou tejto transformácie, máme na to aj nárok. No a cesta k prístupu do EÚ. Toto je náš geostrategický cieľ a taktiež je to veľká motivácia pre kandidátske krajiny. Politickí aktéry a spoločnosť celkovo je presvedčená, že toto je tá správna voľba bez akákoľvek alternatívy, ale musíme si to stále uvedomovať, pretože to trvá už dosť dlho a naďalej niektoré veci sú nepredvídateľné. A môže sa niekomu zdať, že to je eh, ne, nekonečný technický proces eh, z nejak, bez eh, akýchkoľvek výsledkov a týmto v podstate EU začína byť trochu menej atraktívna pre naše obyvateľstvo, všetkým pre niektoré skupiny. No ale určite nepochybne sú tu je to určitý rozvoj ale sú to určité destabilizačné účinky a pokiaľ sa to nebude riešiť, tak naďalej tento región bude zraniteľný a preto je zásadný e, proces spolupráce s EÚ. No a to znamená, že musíme, si musíme porovnať, aké náklady by znamenal, aký náklad by obnášalo, pokiaľ by sme nepristúpili do EÚ, v porovnaní s tými miernymi nákladmi, ktoré to bude mať, pokiaľ pristúpime. Musíme uvažovať strategicky v súvislosti s rozšírením EÚ. Predovšetkým, keď si domíme, akí sú ďalší aktéry na, West, na Západnom Balkáne, aké sú tam tiché e, vnútorné hrozby. A podľa mňa Západný Balkán musí byť videný nielen ako rozšírenie európskeho hospodárstva, ale pardon, európskej bezpečnosti, ale aj súčasť, ako je súčasť. No a musíme uvažovať strategicky a my sme kandidátskou krajinou a budeme čoraz dôležitejší v bezpečnostnom kontexte Európy. Sme radi, že rozšírenie sa opäť začalo, že téma rozšírenie sa opäť začala objavovať eh, v slovách zastupcov EÚ. A napríklad eh, predseda Juncker hovoril o tom vo svojom prejave o stave únie, hovoril o tom, že treba zaručiť západnému Balkánu eh, uveriteľnú perspektívu prístupu do budúcnosti, taktiež je treba vypracovať príslušnú stratégiu. Taktiež pán prezident Macron toto potvrdil vo svojom európskom manifeste, povedal, že Balkán bude raz súčasťou EÚ. A taktiež oceňujeme prínos vysokej predstaviteľky Mogherini v tejto súvislosti. No a v neposlednom rade Oceňujeme stanovisko výboru AFED Európskeho parlamentu celkovo pri podpore tohto celého procesu, avšak toto stále nestačí. Vízia prístupu do EÚ a jeho spoločná strategická dôležitosť, toto treba pretaviť do reality a preto rozšírenie musí sa opäť stať súčasťou prioritnej agendy EÚ, čo sa týka Albánska tak my potrebujeme a očakávame jasný plán ohľadom toho, ako dosiahneme rozhodnutie započať prístupové e, konania. Je treba, aby teda ten proces bol dôveryhodný. My sme kandidátskou krajinou od roku 2014 a rozhodnutie e, započať e, prístupové rokovania znamenalo že sa e, začne mobilizovať e, taktiež verejná správa, že sa budeme chcieť modernizovať, e, budeme chcieť byť súčasťou celého, toho procesu. Toto tiež podporuje už prebiehajúce reformy, predovšetkým prebiehajúcu implementáciu reformy súdnická 2. A albánska vláda je odhodlaná naďalej udržať dynamiku reforiem a venovať sa prioritným otázkam, predovšetkým princípom právneho štátu. Potrebujeme konsolidovanú demokratickú spoločnosť, fungujúce hospodárstvo a vládu, ktorá bude slúžiť svojim občanom. Reforma súdnictva, ktorá sa momentálne implementuje, je bezprecedentná a jedinečná, čo sa týka aj obsahu, hĺbky, ale aj čo sa týka jej e, úlohy medzinárodného monitorovania, e, ktorú teda e, dostalo prisúdenú Máme tam napríklad otázky boja proti pašovaniu eh, marihuany. Máme tu dobré výsledky, ktoré sú výsledkom spolupráce eh, orgánov presadzovania práva eh, Albánska a európskych a krajín EÚ. Myslíme si, že máme tu pevný základ pre ďalšie kroky, ktoré by vedli k lepšej integrácii Albánska do EÚ. A toto všetko prebieha v rámci rokovaní hľadom kapitolu 23-24. Posilnený politický dialog nám taktiež, nás taktiež motivoval, aby sme urobili ďalšie kroky v súvislosti s zmenami ústavy a ďalšie kroky, ktoré sú potrebné pre implementáciu reforiem súdnictva. Taktiež v 2017 sme viedli dobrý parlamentný dialog, máme tu taktiež eh, vyjednanie zo strany OECD, Mali sme tu taktiež e, voľby a kroky zo strany všetkých parlamentných strán v súvislosti e, s napríklad ref, e, so, so sektorom súdnictva. Toto všetko by nebolo možné, pokiaľ by nedochádzalo k riadnemu politickú dialógu. Albánsko bolo konzistentné a vždy sme zosúladili naše stanovisko so stanoviskom EÚ a my zdieľame a pridržiavame sa od, na ktorých sa zakladá Európska únia a taktiež ako, e, členom, ako člen NATO Albánsko nevidí žiadnu alternatívu, e, než teda postup sa uberá týmto smerom. Taktiež sme e, implementovali rozhodnutia rady a sme hrdí na to, že sme boli jedno z prvých krajín, ktoré zareagovali na medzinárodnú hrozbu, ktorú predstavuje tzv. islamský štát a taktiež sme spolupracovali z EÚ, čo sa týka e, boja proti e, nasilnému terorizmu. Taktiež podporujeme regionálnu spoluprácu. E, Berlínsky proces predstavuje taktiež dôležitý dôležitý nástroj preto, aby sa náš región premenil na, na prosperujúci demokratický región. A o tomto sa taktiež hovorilo v auguste na e, samite krajín Západného Balkánu. No a záver chcem povedať, že tento región je síce obklopený krajinami, ktoré platia do NATO a do EÚ, ale nie je plne integrovaný. No a nie je tajomstvom, že taktiež Rusko vystupňovalo svoju protizápadnú propagandu za posledných pár rokov a nevíta Eh, integráciu do EÚ a do NATO eh, regiónu Západného Balkánu. Oni nie sú takí atraktívni, ale nezabúdajme, že oni majú mm, v podstate schopnosť nás eh, rozptýliť a zviesť cesty. Dôležitá je aj rôznorodosť v našom regióne. Niektoré krajiny sú e, súčasťou NATO, niektoré do ňoho chcú vstúpiť a niektoré to nechcú robiť. Sú tam e, dva, dve kandidátske krajiny, dve, ktoré sa chcú stať kandidátskymi krajinami. Takže takto. No a sú tam ďalšie hrozby, ktoré sú teda aj interné v našich krajinách. A Albánsko preto je zásadné pre geopolitické eh, kroky v rámci Európy. No a čo sa týka procesu rozšírenia, tak tam by sme eh, ukázali, nakoľko sme silní a nakoľko mm, uvažujeme v tejto oblasti. Albánsko potrebuje postúpiť eh, po rebríčku a vstúpiť do ďalšej fázy rokovaní z EÚ a očakávame, že naši partnery budú rešpektovať svoje prísľuby. Očakávame, že rok 2018 bude rozhodujúci rokom pre Balkánsko a že započatie prístupových rokovaní nám ukáže odvážnejšie smerovanie, čo sa týka e, reakcie na transformáciu, ktorú sme prešli. A my si myslíme, tieto kroky sú nutné a predpokladáme a očakávame, že rok 2018 s vašou pomocou, s vašou podporou bude rozhodujúcim rokom e, pre e, albánske smerovanie do EÚ. A dúfajme, e, že naďalej toto bude taktiež podnecovať rozvoj našej krajine do budúcnosti. Ďakujem. You, Bushati, your... Ďakujem pekne, pán minister Bušati, opis aktuálneho stavu, hlavne čo sa týka procesu rozširovania. Teraz dostanú slovo kolegovia. Najskôr stály spravodajca, pán Fleckenstein. Ďakujem, pán predseda, ďakujem, pán minister. Ďakujem za váš prejav. Budem pokračovať po nemecky, potom Naši tlmočníci aspoň budú vedieť, za čo sú platení, hovorí rečník. To bol asi nemiestný žart, hovorí rečník. Takže v mnohých bodoch, pán minister, e, ste povedali pravdu a správne ste to opísali. Hovorili ste o tom, že tá vízia sa musí aj zrealizovať. Ja by som doplnil, že inak by to bolo trochu prevrátené. A naopak, je dôležité, aby ste nielen vy, ale aj ostatní uskutočnili potrebné reformy, ale aj EÚ vo vzťahu e, s vami a e, vašimi piatimi susednými krajinami, ktorých sa tiež týka rozšírania, aby sme boli spolahlivým partnerom tiež ako EÚ. A k tomu patria aj jasne naformulované podmienky a keď e, sa nesplnia, tak sa s ničím nedá počítať, ale e, keď sa splnené sú, tak potom e, treba vedieť, na čo sa spolahnuť dá. Takže súhlasím s vami, že v roku 2018 <clears throat> musia začať rokovania s Albánskom. Musia začať. Nie preto, že by bolo v Albánsku všetko v, pari- v poriadku. Ešte nehovoríme o ukončení tých rokovaní. Ide o to eh, ich zahájiť konečne. Eh, vláda eh, aj parlament, vrátanie opozície si jednoducho tento krok zaslúžili. To je jasné hlavne pri reforme súdnictva, tu je Albánsko ďalej ako niektoré iné krajiny a je to jasné aj pri e, súčasných snahách v oblasti organizovaného zločinu a podplácania korupcie. Pri organizovanom zločine vieme, že ešte čo to spraviť treba. A Niektoré naše členské krajiny boli aj v kontakte s vašou vládou. E, je to z, z kriminalita, ktorú vidno aj u nás, ale korene má v Albánsku. Vy ste v kontakte napríklad s Holandskom, e, s Nemeckom e, formou e, pracovných skupín a venujete sa týmto otázkam. Myslím, že tá spolupráca je mimoriadne uspokojivá, je vidno aj výsledky a dúfam, že to tak bude aj v budúcnosti a preto ešte raz veľmi jasne poviem aj následovne. Pravidelne dostávam listy, SMS-ky, kde mi jedni hovoria, že tí druhí sú naozaj zlí a mám aj listy od opozície, ktorá e, hovorí aj o vašom predchodcovi, ale nielen a hovorí aj o postupoch prokuratúry. A teraz sa práve otvoril e, o jednom prípade na e, prokuratúre. Ide o nekalé financovanie volebnej kampane viacero tisícok eur. E, nás tak nezaujíma ani to, to bonzovanie v úvodzovkách, ale i nám ide o to, či si prokuratúra robí svoju prácu. A myslím, že tu ešte je e, istý potenciál e, na zlepšenie. Ale potom je tu práca vlády a parlamentu. E, v posledných rokoch, to treba uznať, to nehovorím iba ako stály spravodajca Európskeho parlamentu, ale ako aj nemecký e, poslanec. A nezačať e, prístupové rokovania v 2018 by pre mňa bolo úplne nepochopiteľné. Ďakujem pekne, kolega Fleckenstein. Teraz sa EPP, pán Preda. Um, Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem, pán minister, za to, že ste dnes večer prišli medzi nás. A teda, že uh, môžeme hovoriť o pokroku Albánska na európskej ceste. Pokrok je to nespochybniteľný. A bez pochyb si myslím, že tak ako zvyšok západného Balkánu by aj Albánsko e, malo pristúpiť k EÚ v nadchádzajúcich rokoch. Osobne si dokonca myslím, že by sme aj my mali niečo zmeniť z našej strany a stanoviť nejaký konečný dátum, pretože teraz sa to hovorí jedného dňa, ak splní podmienky. Ja si myslím, že e, rok 2025, o ktorom hovoril Juncker, to by malo platiť ako aj pre zvyšok Balkánu, ale je to môj osobný názor mm, možno, že e, dúfam, že mm, dospejeme my ako EÚ do takého bodu. Potom, čo sa týka e, aktualít, chcem sa vás opýtať na postup overovania e, sudcov, preverovania sudcov. E, prvá fáza beží, ale kedy to má byť skončené, pretože to ide ruka v ruke so zahájením e, rokovaní a ja som bol členom volebnej pozorovateľskej misie pri príležitosti ostatných volieb a chcel by som sa opýtať, ako je to s odporúčaniami OBSE. E, my sme boli súčasťou tej misie OBSE. Pýtam sa, či sa niečo zmení, pretože tých odporúčaní bolo nemálo. A ešte k marihuane v poslednom čase sme opäť e, e boli svetkami e, toho, čo sa týka marihuany medzi Albánskom a Talianskom. Je to háklivá e, otázka mm, a týka sa dosť veľkej časti Európy. Ďakujem, Kristián. Teraz ďalší rečníci za politické skupiny. Pán Belder Ďakujem, pán predseda. Pán minister, chcem vám položiť otázku z perspektívy tohto výboru Európskeho parlamentu. Ja som spravodajca pre vzťahy medzi Čínou a EÚ. Minulý týždeň sme v Budapešti mali stretnutie v určitom e, formáte a Albánsko taktiež. E, tam bolo zastúpené a ja sa chcem opýtať, aké sú ciele Albánska, čo sa týka vo vzťahu s Čínou. A vy ste hovorili, a ja som vás pozorne počúval, že chcete nie žiadne nové hranice v Európe, že si predstavujete e, zjednotenú Európu, no ale Napríklad v tomto parlamente predseda výboru pre medzinárodný obchod za sociálnych demokratov a taktiež predseda za EPP majú určité pochybnosti ohľadom toho, že by to mohli byť vytvorené nové hranice. Takže ja sa chcem opýtať, aké ciele máte v rámci so vzťahom, vo vzťahu, vzťahov s Čínou, ale myslíte si, že by tu mohla byť, vytvor, mohlo byť vytvorené napätie v súvislosti s vašim vzťahom v Čínou, to by sa mohlo premietnúť do európskej integrácie, pretože túto Bruseli sa taktiež aj pozeráme, či nechcete napríklad podkopať e, našu zahraničnú politiku. Ja to hovorím teda polopate, ale chcem od vás, aby ste tiež nám to vysvetli polopate, pretože ja nemám ten dojem, že Číňania by sa zaujímali hlavne o albánske záujmy. Ďakujem pekne, kolega Belder. A teraz za zelených pán Šoltes. You, <clears throat> Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, pán minister, za vaše slova. Mám otázku Vioseriva je najväčšou rieku, riekou v Albánsku 275 km celkovo a je to jedna z posledných divých veľkých riek v Európe a vláda povolila vybudovanie veľkej vodnej elektrárne, čo nie je v súlade s odporúčaniami EÚ ani e, e, environmentálnych organizácií a ľudí, ktorí tam žijú. Je to spomenuté aj v uznesení z 15. februára 2017 a tam sa vašej vláde odporúča, aby vznikol národný park pozdĺž celej rieky Viosa a aby sa e, nezačalo s výstavbou e, tejto vodnej elektrárne. Ja sa pýtam, aký je teraz e, postoj albánskej vlády. Je to veľmi dôležitá otázka pre celý región. Ďakujem. Ešte jeden rečník, pán Kukan. Ešte niekto by sa chcel prihlásiť? Nie? Nech sa páči, pán Kukan. You, Ďakujem. Vítajte, pán minister, na našom výbore. Ďakujem za to, že ste prišli. Ďakujem za vaše slova o tom, ako vaša krajina napreduje na ceste európskej integrácie. Z mojej skúsenosti vlastnej môžem povedať, že Albánsko sa mení Albánsko dosahuje konkrétne, konkrétne e, výsledky e, na ceste reforiem a berie veľmi vážne svoje európske ašpirácie. Stručne, tak ako povedal pán Fleckenstein, sú tu otázky, ktoré treba ešte e, doriešiť. Viete, aké si to ciele, ale zva, z postoja vašej vlády je mi jasné, že to beriete vážne a že sa budete snažiť napredovať v budúcnosti. E, hovorili sme o tom, že by sme mali zmeniť postoj z oči voči západnému Balkánu, mali by sme my byť zodpovednejší, aby sme opäť boli plne dôveryhodní v očiach našich balkánskych partnerov. A Albánsko je práve dobrá príležitosť na to, aby sme to dokázali. Môže aj vy, pán minister, ste povedali, že sa dá niečo pozitívne dosiahnuť v nadchádzajúcich rokoch. A ja chcem povedať, že v prípade Albánska ide o to, aby boli spravené všetky nadchádzajúce e, reformné kraky, kroky, aby sa teda zahájili formálne e, vyjednávania ja myslím, že tá krajina pripravená bude a my ako výbor pre zahraničné záležitosti e, musíme využiť našu váhu v plnej mier a postaviť sa za odporúčania komisie, aby sa pristúpilo k tomuto ďalšiemu kroku, aby sa aktívne spolupracovalo s Albánskom v budúcnosti. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Kukan. Už sa Nik nehlási o slovo. Ja sa teda tiež opýtam. Teraz sme už viackrát hovorili o tzv. berlínskom procese vo vzťahu s, s Západným Balkánom. Chcel by som počuť váš postoj, postoj tyrany, čo podľa vás je v poriadku a čo by sa dalo zlepšiť, aké máte očakávania pred nadchádzajúcim summitom v Sofii, EU, Západný Balkán, a aj e, e, summit e, berlínskeho procesu v Londýne v 2018. Zhruba 20 minút máte. Ja budem hovoriť stručne a chcem sa vám pre všetkým poďakovať za prejavenú podporu reformného procesu, na ktorý sme sa podali v Albánsku a ďakujem veľmi pekne aj za to, že proces rozširovania udržujete pri živote, ako som uvedol na úvod v prípade Západného Balkánu a v prípade Albánska, je to vnímané ako stimul pre demokratizáciu a transformáciu. Otázky odpoviem porade. Prvá otázka, ktorá tu zaznela, verifikačný proces verovania sudcov a prokuratúry. Moja odpoveď bude úzko súvisieť s tým, čo ste povedali pán predseda vo svojich úvodných vystúpeniach. Hoci žijeme na Balkáne, a Albánsko je čiastočne balkánskou krajinou a čiastočne stredomorskou krajinou, čo znamená toľko, že politická scéna je polarizovaná. Mali ste ako svoje skúsenosti, keď ste sa nám snažili pomôcť pri hľadaní kompromisu pred voľbami v júni tohto roku. Takže politické porozumenie bolo dosiahnuté a parlament jednomyselne odhlasoval takže proces eh, um, E, uvádzania sudcov do funkcie e, je schválený, takisto ako pre sudcov, tak aj pre prokuratúru. Koncom tohto roka budeme mať prvé prípady a začiatkom e, jary potom budú skladať prísahu ďalší sudcovia. dúfame, že budeme mať dostatočné dôkazy o procese previerok predovšetkým pre všetkým o sudcoch a prokurátoroch na tej najvyššej úrovni. A tu by som sa chcel opätovne poďakovať členským štátom aj americkej vláde, pretože nám poskytli technickú pomoc a v, e, e, pomoc cez ľudské zdroje v tomto procese a e, Takisto sú tu Albánci, ktorí robia previerky, ale je tu veľká podpora odborníkov. Uh, sudcov a prokurátorov, ktorí boli zvolení, vybraní cez otvorené kona, výberové konania. Druhá otázka sa týkala odporúčania OBS od DHR. Čo sa týka politickej vôle, spolupracovať s odborníkmi z ODIHR, a s rôznymi orgánmi s cieľom pomôcť rôznym štruktúram pri riešení odporúčaní IHR v tých prvých fázach pri príprave prvých komunálnych volieb a potom parlamentných volieb. A druhým krokom, druhý krok sa týka vytvorenia ad hoc výboru v parlamente. E, bude to v podstate dvojst um, vedenie dvoch strán, e, strana vo vláde a strana v opozícii a takisto tam budú aj odborníci z ODIHR. Takže podľa nás e, sme na čas, stíhame to časovo, aby sme mohli odporúčanie OBS a ODIHR e, zohľadniť. Týka sa to odpolitizovania riadenia volebného procesu, výberového procesu a to sú kľúčové oblasti, ktoré si vyžadujú nielen legislatívny zásah, ale aj politickú vôľu, ktorá sa má prejaviť zo strany všetkých politických strán. To sa očakáva. Tretia otázka sa týkala pestovania drog a kanabisu. Ako viete, toto je boj, ktorý zvádzame už od nastúpenia do úradu od septembra 2013 a Nedávno sme zaznamenali intenzifikáciu boja proti kanabisu. Spomenul som vo svojom úvodnom vystúpení aj to, že pravdepodobne Albánsko je jedinečným prípadom toho, kde spolu s talianskými zložkami Guarda de Finanza s finančnou policiou sme spravili veľkú operáciu priamo v teréne a teraz môžeme jednoznačne hovoriť o vykorenení plantácií kanabisu a presúvame stratégiu a zameranie z prevencie pestovania kanabisu na boj proti obchodovaniu s kanabisom, majúc na pamäti aj to, že toto je regionálny jav a tento jav nepozná hranice. Budeme pokračovať v spolupráci s našimi partnermi, pre všetkým susedmi, ktorí sú postihnutí týmto javom a takisto sa snažíme riešiť kľúčové príčiny ktoré súvisia predovšetkým s hospodárskou situáciou a prosperitou či neprosperitou ľudí. Štvrtá otázka sa týkala Číny, našich bilaterálnych vzťahov s Čínou. Mm, myslím, že som jasne povedal, že Albánsko prijavilo za posledné dve desaťročia strategickú jednoznačnú pozíciu, čo sa týka e, vzťahov s EÚ, Spojenými štátmi, sme členmi NATO. Nemôžeme si jednoducho dovoliť sedieť na dvoch stoličkách, tak ako niektorí naši susedia robia. My sa jasne vyjadrujeme v tejto veci. Na druhej strane nevnímame prítomnosť Číny v regióne vrátane Albánska ako hrozbu hospodárskeho rozvoja za podmienky a za predpokladu, že tie, táto hospodárska spolupráca sa realizuje podľa pravidel hry. ktorú v podstate musíme splňať e, v rámci predstupového procesu z EÚ, pretože tu je iba jedna cesta a naša cesta je smerom k Európskej únie. E, rieka, e, správne ste nastavili túto otázku, ďakujem za ňu. Diskutovalo sa o týchto veciach. Rôzne skupiny spoločnosti vyjadrovali obavy ohľadom ochrany životného prostredia. Teraz v podstate sa to rozhodnutie prehodnocuje, takisto je tu aj reštrukturalizácia kabinetu a verejnej správy a veľmi dôkladne prehodnocujeme všetko a uvidíme, aké bude konečné rozhodnutie v tejto veci, ale chcel by som vás uistiť opätovne, že v týchto veciach tak ako to bolo v prípade chemického odpadu, kedy sme zareagovali na obavy obyvateľstva. Budeme dávať veľký pozor a budeme sa ďalej riadiť kritériami, ktoré súvisia s aký v oblasti životného prostredia. Takisto sa budeme spoliehať na odborníkov z komisie a radi ochotne budeme spolupracovať aj s odborníkmi a ľuďmi, ktorých nám vy navrhnete, aby sme našli dlhodobé riešenie. Posledná otázka sa týkala procesu, ktorý začal v roku 2014. Bola to veľmi dobrá iniciatíva, vzhľadom na to, že prišla po tej depresívnej nálade z hľadiska rozšírovania EÚ, čo sa premietlo aj do situácie na Západnom Balkáne. Pomahlo nám to e, veľmi čo sa týka zbližovania Albánska, pre všetky Albánska a Srbska v rámci berlínskeho procesu a e, tá situácia je teraz oveľa lepšia v porovnaní so situáciou pred 4 rokmi. Stretávame sa v rú. iných zostavách. Mali sme prvé dve regionálne iniciatívy, spolupráca mladých, e, kancelária je v Tyrane, predseda jej Srb a, pod, a zástupcom je Kosovár. E, Takže to svedčí o regionálnom rozmere a regionálnom dopade. Už teraz máme tzv. balík konektivity, takže vieme, aké tie hlavné projekty infraštruktúry budú vyzerať do roku 2030. Ale zvolení sme iba na 4 roky do úradu, takže radi by sme, ako to pani kancelárka Merkelová povedala veľmi pekne, chceli by sme vidieť viac projektov v teréne a chceli by sme vidieť, aby tieto projekty, ktoré súvisia s konektivitou, prinesú konkrétne hmatateľné výsledky našim občanom. Ďalší summit v Bulharsku bude vynikajúcou príležitosťou pre Západný Balkán, aby posunul vpred reformnú agendu a aby posilnil vzťahy medzi Západným Balkánom a Európskou úniou za posledné dva roky Západný Balkán sa osvedčil ako e, agent, ktorý zabezpečuje bezpečnosť pre Európu a riešili sme migračnú krízu, riešili sme hrozby terorizmu a násilného extrémizmu. Teraz nastal čas na to, aby sme e, budovali iný, iné e, vzťahy, aby sme posilnili naše vzťahy, aby sme hovorili o západnom Balkáne e, trošku iným tónom a dúfame, že naozaj dúfame, že mm, z tohto samitu vznikne aj politické rozhodnutie, predovšetkým o mojej krajine, ako aj o Macedónsku. Ehm, ty takisto čakáme harmonogram začatia prístupových rokovaní. Čo sa týka ďalšieho samitu v rámci berlínskeho procesu, ten bude v Londýne Hovorí sa o tom, že hlavnou témou bude bezpečnosť a otázky britského záujmu o naše susedstvo. Nemáme nič proti tejto myšlienke, ale na druhej strane my by sme boli uprednostnili prehlbenie oblasti spolupráce, ktoré už sa otvorili v rámci berlínskeho procesu a tu mám na pamäti energetiku, regionálno-hospodársky priestor, dopravu. To sú také tri hlavné oblasti, ktoré sa doplňajú a ktoré majú priamy dopad aj na každodenný život našich občanov. Ďakujem. Thank you, minister We have... Ďakujem, pán minister Bušati. Máme ešte pár minút. Vidím, že Knut Fleckenstein, náš spravodajca, by sa chcel ešte vyjadriť. Knut, máš slovo. Ja vás prekvapím, budem hovoriť po anglicky. No, no, no eh, one after the other. Takže jedno po druhom. Najprv po anglicky, na budúca sa po rumunsky. Ale nie, dobre, chcel som len sa pripojiť tomu, čo podal kolega Šoltes. Nebudem skrývať, že sme boli veľmi sklamaní, keď po dlhých diskusiách sme napísali premiérovi a nedostali sme ani odpoveď. A samozrejme, je to vaša vláda, ktorá sa rozhodne, čo robiť v Albánsku. V súvislosti s vašim národným parkom, ale chcel by som vás, na vás apelovať. Toto rozhodnutie Hľadom Národného parku nebude na rozhodnutie, ktoré by zastavilo rozvoj, ale tam je veľký potenciál pre hospodársky rozvoj napríklad v oblasti cestovného ruchu v vašej krajine. Takže toto je len taká krátka reakcia na vašu prezentáciu. Ďakujem, Knut, pán minister. Chcete sa rozprávať? Chcete sa k tomu vyjadriť? Nie? Dobre, poznamenal som si to. Dobre, už nikto nechce hovoriť, takže pán minister Bušaty, ďakujem. Ako sme počuli od spravodajcov, rok 2018 bude rozhodujúcim rokom pre Albánsko. Vy ste o tom hovorili taktiež. Môžem vám len osobne a aj vašej vláde popriať veľa šťastia pri presviečaní členských štátov, že už je na čase otvoriť prvú kapitolu rokovaní, začať s rokovaniami a viete zo skúsenosti, že my v tomto výbore sme takými zastancami rozširovania, ale samozrejme to záleží od členských štátov, aj jednomyselne rozhodnúť. Viem tiež, že sú tu určité výzvy, ale určite z rôznych politických skupín tu dostanete určite aj podporu pretože my tu máme jednu vec spoločnú, a síce to, že vieme, nakoľko je región Západného Balkánu dôležitý pre náš kontinent. Takže pokiaľ neexportujeme stabilitu na Západný Balkán, tak nestabilita z Západného Balkánu môže čoskoro ohroziť náš kontinent. A želám vám teda veľa šťastia a na budúce, až budem v Týrane, tak ma bude zaujímať, ako sa vláda dobre vysporiadáva s opozíciou, ako spolu e, pracujete. Občas máte samozrejme rôzne názory, ako som počul. A želám vás šťastia napríklad pri boji proti drogovej kriminalite. Ďakujeme minister Bušaty. Prechádzame k bodu 8, bod rôzne. Vidím, že už e, nikto nechce nič povedať. 11. decembra bude nejaká e, naša budúca schôdza a teraz už uzatváram schôdzu. Ďakujem. A o 10 minút o pol siedmej začne skôr za rozšíreného predsedníctva.